Bene, buonasera a tutti. Siamo già in ritardo 7 minuti e mi sembra che i lavori che abbiamo... Už máme 7-minútové meškanie a máme dosť nabitý program na dnešné popoludnie, preto sa pustíme i hneď do práce. Začíname s právou eh, k stratégii jednotného trhu. Spravodajkyňou je pani Lara Komi. Dal by som eh, jej i hneď slovo a potom dáme priestor tenevým spravodajcom a ostatným rečníkom Tiež by som chcel privítať eh, návštevu 20 eh, mladých študentov z Chorvátska, z Polska, zo Slovenska a z Talianska, ktorí sa k nám pridali na našej dnešnej schôdze. Srdečne vás vítame. Je tu tiež 15 eh, pracovníkov z generálneho raditeľstva pre preklad, ktorí sa tiež zúčastňujú našej schôdze. Aj vás vítame a dávam slovo spravodajkyni. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Títo študenti si vypočujú aj našu rozpravu o stratégii jednotného trhu. Budú teda mať včasné informácie ešte predtým, než sa to dostane do tlače. Myslím, že sme odvedli veľký kus práce. V rôznych oblastiach máme vypracovaný viac kompromisov, čo znamená, že sa nám podarilo dosiahnuť synergie v mnohých oblastiach. Domáci trh je dôležitým prvkom rastu v Európskej únii a tiež nám umožňuje odstraňovať prekážky obchodu. Nebudem popisovať podrobne všetky pozmeňovacie návrhy, máte e, to k dispozícii v textovej verzii, ale chcela by som e, uviesť, že sme dosiahli dohodu s ostatnými aj vo veci e, DPH. Myslím, že môžeme byť hrdí na tento náš kompromis a môžeme sa posunúť ďalej. Teraz sa snažíme o zjednodušenie pravidiel. Chceme odstrániť prekážky malým a stredným podnikom a chceme zaistiť spotrebiteľom ich práva z hľadiska označovania pôvodu, e, taktiež e, označovanie výrobkov podľa toho, kde boli vyrobené a ďalej sa snažíme aj e, rozšíriť európske výberové konania aj o sektor inovácií. Tiež sme sa dohodli na spoločných definíciách e, napríklad startupu, malého stredného podniku, rôznych iných e, spoločných pojmov, aby sme ich e, vedeli jasne pomenovať a rozlíšiť. Tiež sme sa venovali otázkam spoločnej zdieľanej ekonomiky, ako aj otázkam digitálneho jednotného trhu. Domnívam sa, že kompromisy, ktoré sme dosiahli, prinesú vynikajúce výsledky v praxi. Zajtra sa o tom bude hlasovať a ja veľmi ochotne odpoviem kolegom na akékoľvek otázky, poznámky. Ďakujeme pekne spravodajkyni aj za jej stručnosť. A predsa vyčerpávajúce približenie svojho stanoviska. Teraz dáme slovo tieňovým spravodajcom, najskôr pani Mici. Ďakujem. Pán predsedajúci, Chcela by som sa poďakovať eh, Lare aj všetkým tieňovým spravodajcom za spoluprácu a koordináciu pri tejto veľmi významnej strategickej správe atmosféra, v ktorej sme pracovali, bola veľmi srdečná. Viaceré politické skupiny eh, síce mali rôzne východiskové body, ale myslím, že sa nám napokon podarilo dopracovať sa k správe, ktorá bude prospešná pre mnohé skupiny a pre celý jednotný trh. Všetkých 23 kompromisných pozmeňovacích návrhov bude schválené ako balík. Myslím, že kolegovia by ich mali všetky podporiť. Sú totiž naozaj um, obsiahle, isté, že nie na 100% z pohľadu našej skupiny socialistov a demokratov. Nie všetko sa podarilo presadiť, ale myslím, že výsledky sú vyvážené. A toto by sa malo potvrdiť aj v zajtrajšom hlasovaní. Časový rámec, ktorý sme dostali k dispozícii, bol naozaj veľmi tesný. Mali sme veľmi málo času na e, hĺbkové prejednanie všetkých podrobností, ale prispôsobili sme sa, podrobili sme sa. Chcela by som upozorniť, že hoci mnoho z našich návrhov je obsiahnutých v kompromisných návrhoch, a to je isté, že veľmi vítané. Chcem upozorniť, že pre našu skupinu socialistov a demokratov e, ostalo niekoľko bodov, ktoré nie sú zakomponované a síce REFIT, lepšia regulácia, smernica o službách, taktiež e, služobný, e, teda cestovný pas služieb, revitalizácia a sociálna ekonomika. Toto sa nepodarilo obsiahnuť do kompromisných návrhov, ale som si istá, že keďže sme pracovali vo veľmi pracovnom duchu, výsledný text bude veľmi prínosný pre celý tento sektor a prinesie pozitívne zmeny. Teším sa na zajtrajšie hlasovanie a môžem skonštatovať, že správa naozaj je veľmi vyvážená. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz v mene eh, ďalšej politickej skupiny eh, pán Dalton. Ďakujem pekne aj ja spravodajkyni za veľký kus práce, ktorý odviedla na tejto správe aj všetkým ostatným deňovým spravodajcom sa chcem poďakovať. Myslím, že sa nám spolupracovalo veľmi dobre. Ja v mene skupiny ECR môžem povedať, že konečnú verziu správy podporujeme. Nepresadili sme úplne všetko, čo sme chceli, ani my, ale myslím, že výsledný kompromis je dobrý a pokrýva všetky najpodstatnejšie veci. My teda správu rozhodne podporíme v hlasovaní. E, niektoré pozitíva tejto správy, najmä čo sa týka spoločnej zdieľanej ekonomiky, myslím, že už len to, že správa to uznáva, je pozitívne a taktiež, že sa tam spomínajú nové podnikateľské modely, že budú zdrojom rastu do budúcna a tiež, aby spotrebiteľ a je pracujúci mal dostatočnú flexibilitu, prispôsobiť sa novým podmienkam. A tiež sa tam uznávajú aj tradiční poskytovateľia služieb, ktorí nedokážu konkurovať. Musíme v takýchto prípadoch prehodnotiť požiadavky, ktoré im bránia v eh, tom, aby čelili konkurencii Jednotný trh je e, veľmi dôležitou e, podmienkou e, ďalšieho rozvoja našej ekonomiky a rastu, najmä z pohľadu malých a stredných podnikov. V tejto chvíli totiž nefunguje rovnako pozitívne pre malé a stredné podniky, ako funguje pre veľké podniky. malé a stredné podniky musia čeliť rôznym prekážkam a preto vzniká všeobecné vnímanie u verejnosti, že jednotný trh e, je skôr prospešný pre e, veľké podniky. Musíme to napraviť, musíme ho nastaviť tak, aby bol prospešný aj pre malé stredné podniky. Bude si to vyžadovať aj celý rad rôznych dohôd. Ja som veľmi rád, že konečná podoba mm, toto zohľadňuje. Je nám jasné, aké problémy sú teraz relevantné a s akými sa musíme popasovať. Myslím, že výsledná dohoda teda je celkom v slušnej podobe. Chcel by som len v rýchlosti spomenúť, ak dovolíte, niektoré oblasti, ktoré nedokážeme podporiť. Je tu totiž niekoľko kompromisov, ktoré naša skupina nebude môcť podporiť. Aj keď podporíme e, celkovú správu, ako som už povedal, tieto kompromisy nebudeme môcť podporiť. Čo sa týka e, balíka o bezpečnosti výrobkov a dohľadu na trhom, chceme, aby sa zvyšili ambície, ale nedokážeme podporiť e, povinné označovanie krajiny pôvodu Domnievame sa, že e, uvádzanie krajiny pôvodu na mnohých výrobkoch, e, pričom mnoho z týchto výrobkov e, bolo vyrobených, zostavených v mnohých rôznych krajinách, je veľmi nepraktické opatrenie, veľmi nákladné a nejako nezvyšuje ochranu spotrebiteľa, ani nepomáha z hľadiska vysledovateľnosti výrobku. Z nášho pohľadu naozaj nechápeme, aké dôvody by viedli k takémuto kroku. My naozaj nevidíme, že by boli nejaké medzery na trhu, ktoré by sa mali takýmto spôsobom zaplniť. Čo sa týka označovania vo všeobecnosti, chceme aby spotrebiteľ mal dostatočné informácie, e, chceme predísť e, prílišnému zmetku, príliš veľkým nákladom pre podniky, príliš veľkej fragmentácii trhu. Ehm, sme teda za označovanie, ale nie za označovanie krajiny pôvodu. Ďalej, čo sa týka nezemepisných e, označení pôvodu, ani toto nemôžeme podporiť, aj keď som to spravodajkyni už povedal nedokážeme rozšíriť polospodárske označovanie pôvodu na aj zemepisné e, označovanie pôvodu. E, v prípade e, polnospodárských podmienok tam ide často o podnebie, o podmienky pôdy, ktoré majú priamy vplyv na výrobok, ale v prípade zemepisného označovania vo všeobecnosti nevidíme žiadnu pridanú hodnotu Ja napríklad nechápem, prečo eh, by sa napríklad autá mali vyrábať len v niektorých konkrétnych mestách a nie eh, inde. Ja chápem, prečo napríklad šampanské sa môžu vyrábať iba niekde, pretože iba na niektorých miestach sú vhodné eh, podmienky hľadiska podnebia, pôdy a tak ďalej na pestovanie daného druhu hrozná, ale v prípade užitkových tovarov je to podľa mňa prehnané. Viem, že spravodajkyňa však tento náš postoj veľmi dobre pozná. Už sme to jasne dali najavo, tento kompromis nepodporíme. Podporíme však konečnú verziu správy. Myslím, že celkovo um, dohoda je v kvalitnej podobe a rozhodne ju podporíme v takomto znení. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Dalton. Teraz mene Alde. Dostáva slovo pán Bogan. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať spravodajkyni za konštruktívnu spoluprácu Celkovo uh, sa dá skonštatovať, že stanovisko je to dobré. Chcem sa poďakovať spravodajkyne za to, že zapracovala do správy mnoho pozmeňovacích návrhov našej skupiny liberálov. Avšak eh, máme eh, dosť veľké výhrady k návrhom 9, 15, 19, 21 a 22, najmä k tým dvom posledne spomenutým Myslím, že tu sa môžeme pridať k ECR a k EPP a tiež 23 je problematická. Najmä však musím upozorniť na 19, 21 a 22 na tieto kompromisy. Čo sa týka geoblokovania, podľa nás tento kompromis je príliš slabý. Mali by sme vyzvať eh, komisiu, aby predložila ambiciózny návrh v tomto smere, ale nedokáže podporiť negatívne znenie o spoločnej zdieľanej ekonomike akákoľvek eh, výzva predkladať návrhy v predchádzaní zneužívania eh, v sektore eh, zamestnanosti a daňovej oblasti v zdieľanej ekonomike. My rozhodne podporujeme spoločnú ekonomiku, nepodporujeme tiež označovanie ehm, o mieste výroby výrobku. Domnievame sa, že by sa mal vytvoriť rámec označení, ktoré sú naozaj nevyhnutné pre spotrebiteľa, ktoré spotrebiteľ e, potrebuje vedieť. Domnievame sa, že informácie sa dajú poskytovať spotrebiteľom aj digitálne, nemusia sa uvádzať priamo na výrobkoch. Preto si myslím, že kompromisný návrh 22 nie je dostatočne ambiciózny. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Nevidím tu nikoho, kto by zastupoval skupinu GUE. Za zelených e, tu tieňom spravodajkyňa nie je, ale možno niekto zastúpi. Pán Albrecht, ďakujem. Ja zastupujem Juliu Redu, ktorá je tým spravodajkyňou našej skupiny. Chcel by som sa poďakovať spravodajkyni za to, že zohľadnila aj naše postoje v otázkach crowdfundingu, spoločnej ekonomiky, otvorených noriem, ktoré sa dajú veľmi ľahko uplatiť v praxi aj v malých stredných podnikoch a tiež modely otvorených licencií, čo je veľmi pozitívne z nášho pohľadu ale ešte stále máme isté výhrady k geoblokovaniu. Domnievame sa, že e, tam sú ambície príliš nízke. E, čo sa týka kompromisu počas rokovaní, tento e, sa mal viac zohľadniť a síce sa tam uznáva, že je dôležité stanoviť si dostatočne vysoké ciele v boji proti geoblokovaniu a tiež e, je potrebné uznať, že malé stredné podniky nebudú schopné všetko splniť. Náš výbor IMCO by mal byť ambicioznejší z hľadiska ochrany práv spotrebiteľa, prístupu spotrebiteľa k informáciám. To nie je však to isté, ako nútiť firmy k poskytovaniu a plneniu týchto služieb. Čo sa týka um, zemepisného označovania, toto v plnej miere nepodporujeme a taktiež výrobné výnimky pre SPC. Domnievame sa, že to je dôležité z hľadiska podpory výroby generických eh, a iných eh, druhov liekov, keďže ide o podobné návrhy viacerých politických skupín. Domnívame sa, že eh, ešte stále je možné dosiahnuť pozitívny výsledok, aj keď náš návrh 219 a 20 sú rovnaké. Máme istý problém s návrhom 220, kde sa uvádza, podkopuje, podkopáva prístup k trhu na niektorých eh, jeho častiach. Domnívame sa, že tu by sa ešte mali zapracovať do textu zmeny. Toľko teda v mede našej skupiny zelených. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz eh, prejdeme eh, k skupine e FDD. Marko Zulo, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem aj spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Myslím, že sa nám podarilo vylepšiť napokon konečné znenie textu a zohľadniť rôzne postoje. Je dôležité pamätať na to, že sa tu venuje pozornosť najmä občanom, spotrebiteľom a pracujúcim, na ktorých práva máme pamätať v prvom rade tiež, sa snažíme nezabúdať e, na vytváranie priaznivých podmienok pre rast malých a stredných podnikov. Chceme zavádzať do praxe jednoduché, jasné e, pravidlá. Tiež e, podporujeme prístup spravodajkyne k konceptu zdieľanej ekonomiky, ale domnievame sa, že bude potrebné zachovať eh, všetky záujmy pracujúcich na eh, tomto trhu. Musíme tiež eh, žiadať o vyššie úsilie legislatívnych orgánov, aby zavádzali také pravidlá do legislatívy, ktoré by zohľadnili rôzne zmeny v sektore a taktiež takú legislatívu, ktorá bude dostatočne flexibilná a bude schopná anticipovať aj nové druhy a nové formy práce. Zatiaľ nie je celkom jasné, ako to bude mať podobu v praxi. V každom prípade sme spokojní s tým, že sa v správe žiada legislatívny e, zásah. Čo sa týka podpory zemepisného označovania nepolnospodárských výrobkov, tento systém podľa nás nie je v rozpore e, s e, voľným pohybom tovarov. Práve naopak umožňuje nám zvýšiť e, množstvo vynikajúcich výrobkov, ktoré sa vyrábajú v Európe. Tiež podporujeme úsilie a snahu nášho výboru presadiť pravidlá označovania. Domnievame sa, že aj tento systém môže poskytnúť ďalšie informácie spotrebiteľovi, ktorý sa na základe týchto informácií bude môcť lepšie rozhodnúť pri nákupe. Rozhodne to je pridaná hodnota, ale čo sa týka eh, výroby liekov v Európe pred vypršením platnosti patentov, tomuto sa nám nepodarilo dosiahnuť dohodu. My sme predložili pozmeňovacie návrhy s týmto cieľom a dúfame, že tieto v hlasovaní zajtra, zajtra prejdú. Ďaka tomu by sme totiž mohli zaistiť e, produkčné cykly, ktoré prebiehajú teraz v tretich krajinách a prilákali by sme ich do Európy. Ďakujeme pekne. A e, za skupinu ENF tu nemáme nikoho ďalšieho a preto sa teraz e, obrátime na radových poslancov. Pán Šváb, vážený pán predsedajúci, Neskôr by som sa chcel poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Myslím si, že e, hlavné posolstvo tejto správy e, z výboru IMCO musí spočívať v tom, že my ako Európsky parlament e, chceme podporovať činnosť komisie pri plnení a lepšom presazovaní pravidiel vnútorného trhu. Nechceme však nejako prekračovať právomoci nášho výboru. A hlavné úsilie komisie e, spočíva v tom, aby všetci spotrebitelia mali rovnaké e, podmienky bez ohľadu na to, či e, pochádzajú z východnej, západnej Európy, severnej či južnej Európy. Myslím si, že v tejto správe sa spomína mnoho rôznych politických oblastí, ktoré sú aj obsahnuté v kompromisoch. Kolega zo skupiny zelených už upozornil, že E, generické lieky sú podľa nich dôležité, to je možno e, správne, ale e, trochu to spadá do oblasti výboru pre životné prostredie a verejné zdravie, preto nechápem, prečo by to chceli vkladať sem do tejto oblasti. Potom sú tu e, ďalšie e, témy. Kolega Gulaga spomenul tému označovania pôvodu. Argumenty, ktoré sa tu predkladajú aj e, v skupine EPP, sú kriticky prejednávané. O to dôležitejšie je, aby sme napokon získali čo najširšiu väčšinovú podporu tejto správy ako takej, aby sme potom dali komisii jasný signál. Mm, dúfam, že sa to zajtra v hlasovaní podarí a ďakujem všetkým za spoluprácu na kompromisoch. Ďakujem pekne. Pani Grappini, nech sa páči. Ďakujem pekne, Nikola. no, vod eh, by som chcela eh, sa poďakovať našim konkrétne našej spravodajkyni Marlen, pretože pozvala malé stredné podniky, ktoré sa dostavili a ktoré predniesli svoje prezentácie. Bola tam jedna veľká asociácia malých stredných podnikov a myslím si, že sa dostavilo dosť e, veľa predstaviteľov reálneho hospodárstva. Teší ma, že 20 mojich pozmeňovacích návrhov sa pre premietlo aj do e, tých pozmeňovacích návrhov kompromisných, ale aj tých, ktoré sú mimo kompromisných návrhov, tie sa všetky týkajú malých a stredných e, podnikov. Ja sa s nimi snažím dosiahnuť to, aby vznikla akási nová etika transparentnosti a podpory malých stredných podnikov na trhu. Podporujem to mnohými argumentmi, snažím sa to vysvetľovať prečo napríklad šampanské e, sa e, nevyrába iba tam, kde je e, to správne podnebie, ale sú tam aj tie zručnosti, ktoré sú súčasťou toho, čiže šampanské môže byť naviazané aj na takéto veci, nie iba na konkrétny región. A musí tam byť istý plus pre malé stredné podniky a pre reguláciu trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší rečníci už prihlásení nie sú, takže Lara Komi, pani spravodajkyňa, za chvíľku vystúpi a ešte predtým jej chcem pogratulovať k tej práci, ktorú vykonala a v mene našej skupiny myslím, že môžem povedať, že ten text, ktorý e, je predložený, je aj vyvážený. Myslím, že ho budeme mať e, do veľkej miery podporený, pretože túto rovnováhu sme vlastne nastavili spoločne. Všetci sme sa snažili konať duchu kompromisu, tak aby sme jednotlivé témy dokázali e, vhodne nastaviť. A je to nakoniec aj v súlade s tým, čo parlamentné výbory vo všeobecnosti robia. A teší ma e, to, čo sa tam e, napríklad hovorí, pokiaľ ide o tie geografické označovania pôvodu a tak ďalej. Zatiaľ o tom hlasovať budeme a nech sa páči, pani, pani Komi, ešte to môžete na záver Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem ešte dve veci vyjasniť. Poprvé, pokiaľ ide o lieky, liečiva a o systém, ktorý tam je nastavený. Nechcela som nejako detailne túto otázku riešiť, pretože budeme mať aj dopadovú štúdiu, pokiaľ ide o otázku generických a negenerických liečiv, e, ktorú pripravuje komisia. Ako náhle tú správu budeme mať k dispozícii, potom môžeme si povedať, e, čo to presne je, čo e, očakávajú naši občania od výrobcov, či už generik alebo negenerik. A v rámci očakávania tohto dokumentu sme do, takisto posilnili patentový systém, ktorý nefungoval, nefungoval na jednotku vo všetkých členských štátoch, najmä pokiaľ ide o načasovanie. Takisto sa teda pozrieme aj na túto otázku detailnejšie. A pokiaľ ide o označenia pôvodu, made in, už e, som tu 7 rokov a som zvyknutá na diskusie na túto tému, ale povedal by som, že v porovnaní e, s posledným razom, keď sme sa o tomto e, keď sme sa o tomto rozprávali. Máme tu aj dopadovú štúdiu, ktorá hovorí o dôležitosti označovania pôvodu pre našich spotrebiteľov. Pozreli sme sa na to aj v posledných rokoch z iného pohľadu. Eh, vnímali sme označovania pôvodu aj z pohľadu malých stredných podnikov. Ale táto eh, správa, tá štúdia, ktorá čo skoro bude uverejnená, teda sa pýta samotných spotrebiteľov, ako to oni vnímajú. Eh, a teda nehovoríme tu o nejakej fragmentácii, o nejakom rozdeľovaní trhu, ale ide o samotný o to, čo je uvedené v názve e, tohto výboru, teda o ochranu spotrebiteľov v rámci vnútorného trhu. A nevidím nič len na tom, aby sme povedali, že výrobok sa vyrába v jednej krajine a nie v druhej. Sme predsa slobodní, spotrebitelia si môžu sami vybrať, na čo chcú využiť svoje e, peniaze a vynaložiť. Takže ďakujem za podporu. Teraz sa o tom bude hlasovať a teší ma, a dúfam teda, že to tak aj bude počas toho hlasovania, že e, bude tu koncenzuálna podpora. Áno, ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Teraz e, teda prejdeme na ďalší bod na našom programe. A to je správa, ktorá e, hovorí o tých o smernici o poštových službách. Nech sa páči pani správodajky. Áno, to je veľmi zaujímavá správa. E, ďakujem aj tým spravodajcom za ich dobrú účasť a e, tak ďakujem aj za e, prácu pracovnej skupiny pre digitálny trh, ktorá včera o týchto témach takisto hovorila. Ďakujem pekne aj tým, čo ste predložili pozmeňovacie návrhy. Mali sme ich dokopy 53 zo všetkých politických skupín a viaceré vecné témy boli v tých pozmeňovacích návrhoch spomenuté, tak aby prispeli, myslím si, k lepšiemu stanovisku, takému komplexnejšiemu. Snažíme sa vždy, keď to bolo možné, dopracovať nejakému kompromisu a všetky tie konkrétne body sme sa snažili uviesť tam takým zmysluplným spôsobom. Jedna vec je, aby členské štáty mohli využiť spôsob, ktorým smernica je naformulovaná, pokiaľ ide flexibilitu, ale takisto sa sústreďujeme na členské štáty, aby správne implementovali danú smernicu. A to v tých eh, pozmeňovacích návrhoch vo viacerých je uvedené. A potom dlho, alebo trvalo eh, udržateľná, dlhodobá udržateľnosť e, je tiež spomenutá vo viacerých pozmeňovacích návrhoch plus monitoring a regulácia. Takže to konkrétne naformulovanie ešte uvidíme, ale k tomu sú tiež veľmi zaujímavé pozmeňovacie návrhy. Ďalšie pozmeňovacie návrhy posilnili odkazy na dôležitosť, e, dôležitosť balíčkovej služby, teda do, dodávania balíčkov a teda prepojenia balíkov a všeobecných listových poštových služieb. E, my máme tam viaceré opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, aby e, to dodávanie balíkov bolo transparentné pre aj spotrebiteľov, aj pre podniky, takisto cenovo dostupné a rozšili sme tu aj odkazy na možnosti odvolania sa zo strany spotrebiteľa. Máme tam tie, e, ten postup malých sťažností small claims procedure, veď e, štáty ešte e, neúplne transponovali smernicu ADR. My chceme, aby teda dodávanie a zasielanie bolo kvalitné a efektívne a preto v tejto veci zdôrazňujeme kvalitu pracovníkov a zamestnancov, aby aj v tomto ohľade bol sektor trvalo udržateľný, aby sme podporovali školenie zamestnancových, vzdelávanie, kvalitu služby a tak ďalej. Potom tam boli ďalšie pozmeňovacie návrhy, bariéry pre vstup ďalších alebo nových operátorov a potreba vytvárania rovnakých podmienok práve v tejto otázke. Vytvorili sme alebo urobili sme taký, taký, taký pôvodný návrh kompromisných návrhov. Včera sme to všetkým poslali, potom sme mali veľmi konštruktívne stretnutie tieňových spravodajcov eh, dnes do obeda a Chcem povedať, že ešte možno niektoré ďalšie návrhy pribudnú. A na záver sa chcem ešte poďakovať e, kolegom za ich prínos, za ich príspevky. Je to veľmi dôležitý sektor a sme veľmi radi, že ako výbor môžeme k jeho úspechu alebo dobrému zdraviu aj do budúcna ďalej e, prispievať. Ďakujem pekne pani spravodajkyne, pani Anderson, ďalej tieňoví spravodajci, spravodajcovia. Nech sa páči. Um, thank you very much, Lucy, for... Ďakujem pekne Lucy za vašu prácu. Naozaj toto téma je veľmi dôležitá, lebo tieto poštové a zasielateľské služby majú veľký dopad na fungovanie nášho vnútorného trhu. Aj vrátane digitálneho aspektu. Čiže musíme naozaj byť do toho plne zaangažovaní, aby tento trh fungoval poriadne, tak ako má. Ja som si prečítala návrh stanoviska k ktoré Lucy pripravila. Je to veľmi zaujímavý návrh, dobrý začiatok diskusí a sústredila by som sa na následovné e, body. Môj prvý bod by bol, mali by sme vyhodnotiť, či ciele smernice, ako napríklad dosiahnutie vnútorného trhu poštových služieb, či už boli splnené. Z môjho pohľadu to tak celkom nie je. Ako dobre vieme, máme 28 odlišných trhov reálne na území EÚ a pracovný dokument komisie s povinnosťou univerzálnej služby, e, ten sa vykonáva, alebo tá sa vykonáva veľmi odlišne v jednotlivých členských štátoch, e, tento nejako nevyjasňuje. Ale je tu jedna spoločná téma všetkým týmto 28 odlišným Eh, pre všetkých tých zmazávcom odlišných trhov a to síce všetci si myslia, respektíve všetci operátori si myslia eh, a rozmýšľajú iba v kontexte svojich vlastných hraníc. A myslím si, že s našimi aktivitami by sme nemali, by sme nemali e, skončiť na hranici. Dnes hranica nemôže byť prekážkou. Hranica by nemala e, vytvárať nejaké dodatočné náklady pre nikoho. Druhá vec, transpozícia. Komisia dala členským štátom veľa času na to, aby primerane transponovali smernicu a čakala dva roky po tej lehote, ktorá bola uvedená v smernici e, s uverejnením tejto správy. A bohužiaľ, podľa všetkého sa to neprejavilo v nejakej vysokej miery, miere transpozície. Sú tu dva prípady konania pre nedodržanie, ktoré započala komisia infringementy. A e, pokiaľ sa pozrieme na transpozíciu v členských štátoch, tak vidíme, e, že častokrát e, transpozícia nie je správne vykonaná. Sú tu problémy, pokiaľ ide o štruktúralnú separáciu alebo oddelenie regulačných funkcií od funkcií súvisiacich s vlastníctvom alebo kontrolou, potom sú tam problémy, problémy s DPH a potom sú tam mnohé, najmä e, bariéry, prekažky pre to, aby noví operátori mohli e, vstúpiť e, na trh. A to je presne tá vec, na ktorú by sme sa mali viacerí sústrediť do budúcna. Prístup k infraštruktúre, potom konkrétne požiadavky, ktoré majú za cieľ chrániť tých už existujúcich operátorov a tak ďalej. V pracovnom dokumente komisia povedala, že 11 členských štátov podľa všetkého e, má viacero podmienok autorizácie, ktoré duplicitne riešia aj požiadavky, alebo sú duplicitné voči požiadavkám z iných legislatívnych e, predpisov. A na toto sa tu nechcem nejako veľmi alebo príliš nadmerne sústredovať, ale nejaké pozmeňovacie návrhy k tejto téme budem mať. A potom tretí bod, pokiaľ sa nemýlim, tak tu na výbore sa venujeme digitálnemu jednotnému trhu. Mali by sme sa pozrieť skôr na dlhodobú e, perspektívu zasielania e, balíkov. Treba vidieť, že neefektívnosti, ktoré na tomto trhu sú pritomné, e, spôsobujú to, že veľké online firmy čoskoro sa stanú aj teda zasielateľmi, dodávateľmi balíkov. Platí to v prípade firmy Amazon, ktorá už dnes oznámila, že si buduje E, celoeurópsku e, sieť e, takých lokerov, takých schránok pre balíky. A to ešte nechcem automaticky povedať, že to vnímam ako nejakú hrozbu, ale radšej by som bola, <clears throat> aby my sme sa zamysleli lepšie nad tým, ako spraviť poštový trh efektívnejším. Chcela by som hovoriť o rôznych legislatívnych režimoch pre logistiku e, poštového zasielania, aby operátori mohli a podniky mohli na trhu e, fungovať ľahšie. Otázka je, či sa, och, či sa ochrana spotrebiteľov lepšie rieši vtedy, keď je to poštový balík, alebo či vtedy, keď je to e, taký zasielateľský balík. Možno to nie je tak, ako si my predstavujeme, ale je to práve naopak. Hm? Čiže, Lucy, naďalej budem s vami rada spolupracovať, e, budem zvedavá na tie odpovede a dopracovať a sa novým odpovediam vždy chceme a možno sa dokonca dopracujeme aj k novým riešeniam, úplne novým riešeniam. Neviem, či ste boli včera na pracovnej skupine, bol tam návrh povinnosti prístupu, ale o tomto ešte môžeme hovoriť. Myslím, že sme mohli naozaj sa pozrieť na nové myšlienky, nové nápady, možno také tie disruptívne, alebo také, čo vyslovene prekopú celý systém. Myslím, že naozaj je čas na to, aby sme situáciu v tejto oblasti vylepšili situáciu, aby tento trh sme vylepšili, lebo naozaj tento trh mi príde taký veľmi zastaralý a e, staromodný. Áno, ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pán Čezak, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takisto by som chcel poďakovať pani spravodajkyni Lucy Anderson a takisto chcem poďakovať aj tým spravodajcom, ktorí pracovali na projekte spolu s ňou. Samozrejme, pozrel som sa na kompromisy, ktoré boli pripravené a chcel by som sa poďakovať aj za to, že aj moje pozmeňovacie návrhy boli zapracované do tých kompromisných návrhov. Najmä tie, ktoré sa týkajú kvality poštových služieb a cezhraničných služieb. Nemám žiadne iné ďalšie špecifické pripomienky, ale chcel by som zdôrazniť, že komisia povedala, že by sme mali garantovať dobré, kvalitné pracovné podmienky pre ľudí pracujúcich v poštových službách. A ja si myslím, že toto už nie je kompetencia komisie, to je kompetencia členských štátov. Do toho sa komisia nemusí e, nejakým spôsobom angažovať. To je otázka pre členské štáty. Viem, že viac práce sa v súvislosti s týmto stanoviskom ešte bude vykonávať a dúfam, že sa dopracujeme ku kompromisom aj napríklad k tej téme, ktorú som teraz uvedol ako poslednú. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Čezak. Ďalej, Aldo uh, Ďakujem pekne. Aj my, liberáli, by sme chceli poďakovať spravodajkyni za kvalitnú prácu. Súčasnil som sa na dvoch stretnutiach a už tam bola prejavená taká dobrá vôľa, taký duch spolupráce. Bolo by fér podľa mňa povedať, že v tomto prípade, aspoň v tomto prípade, máme podobnú pozíciu ako skupina EPP. Boli povedané mnohé múdre slova, aj tu pani Tune e, povedala zaujímavé veci a naozaj potrebujeme sa sústrediť na trh, ako ten trh funguje, alebo nefunguje prípadne. E, rozhodne v mnohých členských štátoch treba v rámci tejto správy vyslať jasný signál komisii a členským štátom, že chceme, aby ten trh fungoval lepšie. A ďalšia dobrá vec, ktorú podala pani Tun, bola, e, bol návrh zaviesť nejaké pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú možno budúcnosti, budúcnosti tohto trhu. Ja som bol v USA s výborom EMPO, tiež sme sa potom pozreli na témy ako Amazon, ako fungujú tieto firmy a môžete mať rôzne názory na to, ako fungujú z pohľadu možno zamestnanca, ale treba si uvedomiť, že takáto je proste budúcnosť a e, treba to zohľadniť aj keď sa my pozrieme na našu budúcnosť e, našich poštových služieb napríklad. A toto by e, v tej správe malo byť tiež odzrkadlené. O tom sme nehovorili na stretnutí inde alebo inokedy, ale aspoň som si proste túto tému uvedomil a možno, že by nebolo zle pozmeňovací návrh ju niekde tiež odzrkadliť. Takže my veľmi pozorne sledujeme to, ako líniu má EPP. V tejto otázke máme celkom taký dobrý protrhový prístup, myslím si, v tejto otázke a myslím, že aj pani spravodajkyňa prejavila dobrú vôľu, takže myslím, že sa určite dopracujeme nakoniec k dobrej správe. Ďakujem. Bene, grazie all'onorevole e- Ďakujem pekne. E, ďakujem teda pán Lokregard, ďalšie skupiny už tu prítomné nie sú, alebo teda tieňoví spravodajcovia z nich, čiže poprosím Lucy, e, či chce zareagovať. Ďakujem za tie dobré pripomienky, ktoré tiež e, niečo nové prinesú z diskusie, ktorá už prebehla. Máte pravdu, Roza, že digitálny aspekt musí tiež byť nejako odzrkadlený v tom, čo hovoríme a dúfam, že sa nám to aj podarí. Pokiaľ ide o ciele a transpozíciu, jeden zo spôsobov, ako by sme mohli reštrukturalizovať existujúce kompromisy, je dať pridanú hodnotu alebo takú pridanú silu. A myslím, že všetci súhlasíme, že ľudia častokrát príliš veľa robia veci iba interne a nie cezhranične. A pokiaľ to nespravíme my, tak to nespravíme nikto iný. Takže to je naozaj veľmi kritická otázka. Takže za tieto body ďakujem veľmi pekne. A potom aj tá otázka tej dlhodobej perspektívy a e, povinnosti prístupu. Kolega z ECR, takisto ďakujem za vašu pripomienku. Otázka pracovnej sily bude vždy náročné, ale možno by sme mohli nájsť také riešenie, kde by sme si povedali, kde zodpovednosť by mala sa nachádzať. A to sa týka aj niektorých bodov, ktoré povedal kolega z ALDE. Čiže ide o trh a tak ako aj v prípade iných skupín. My tiež chceme, aby ten trh fungoval lepšie, oveľa lepšie a aby sme vyslali všetkým signály, pretože toto je to, čo robíme. Pokiaľ ide o USA a Amazon, áno, nemôžeme ignorovať, ktorým smerom sa veci uberajú, ale iba hovorím, že tieto veci by mali prebiehať um, správnym spôsobom alebo mm, poriadným spôsobom. My nie sme proti nejakým, nejakým novým trendom, novým tendenciám, ale treba poriadne sa na to pozrieť a obozrieť. Ďakujem. Grazie, onorevole Anderson. Eh, volevo sapere se la Ďakujem pekne. Eh, ešte e, vy sa hlasíte, nech sa páči. Uh, Ďakujem všetkým, ktorí zúčastnili tejto diskusie. Teší aj nás, že táto téma je dôležitá aj pre parlament, ako aj pre našich občanov a podniky. Si najprv hovorila o správnej implementácii, o trvalej udržateľnosti, s tým súhlasím takisto, tie <coughs> digitálne zmeny takisto. Takže tieto základné veci, tým všetkým ja súhlasím, pokiaľ ide o to, čo sú to tie kľúčové témy. Pani Žetun spomínala otázky toho, či ciele smernice boli dosiahnuté. Vy ste povedali, že hlavný cieľ bol jednotný trh. Ja by som povedal, že nebol to iba tak. Podľa mňa svojho času sme mali dva hlavné ciele. Poprvé, zvýšiť efektívnosť celého systému, kvality systému, e, kvalitu služieb, ktoré sú poskytnuté občanom, potom to orientovanie pošty na spotrebiteľov, ale takisto aj e, ziskovosť, pretože v tom čase, keď sme s tým začali, tak iba dvaja operátori v Európe e, boli ziskoví, teraz je to práve naopak, hoci sa listo posiela menej. Potom druhá vec je Chceli sme zvyšovať e, hospodárskú súťaž alebo konkurencieschopnosť, e, ale zároveň sme hovorili, nemôže to byť e, za cenu zniženia kvality univerzálnej služby. A podľa mňa sme dosiahli tento druhý cieľ. Toto sa nelej poskytuje. Tá hospodárska súťaž tá teda nebola až taká úspešná z tohto hľadiska, Tých dôvodov bolo viacero, možno, že tam neboli úplne také veľké ambície a nevždy bolo ľahké pre alternatívnych operátorov na ten trh sa dostať. A naozaj je tu aj ten jav, že keď sa rokovalo o tretej smernici, e, vtedy ešte tých listov bolo čoraz viac, ale som už je čoraz menej každý rok, takže už ten e, trh je klesajúci. A potom e, svoj času to taký problém nebol až pre listy, pokiaľ ide o digitálny trh. Ale dnes samozrejme už vidíme, keď sa pozrieme, aké sú potreby dnešných občanov a takisto aj podnikov, vidíme, že to sú balíky oveľa viac ako listy a to cezhranične pre balíky zrazu je toto téma, ktorá je oveľa dôležitejšia. Pokiaľ to vedie ku geoblockingu alebo iným veciam, ktoré sme doteraz počuli, pokiaľ chcete e, zväčšovať svoj, e, svoje obchodovanie, aby vám rastla firma, bez toho by ste mali e, tie služby balíkové, e, ktoré by boli cenovo dostupné, tak nemôžete rásť tak, ako by ste chceli. Takže naše ciele sa do istej miery zmenili, trhy sa vyvinuli, potreby potre, spotrebiteľov sa vyvinuli. A pokiaľ je o tú transpozíciu, my v komisii máme pocit, že viaceré členské štáty možno neboli až také entuziastické, pokiaľ ide o otvorenie trhu, ako sme to my predstavovali, ale zároveň vymáhanie tohto bolo vždy náročné, pretože smernica je veľmi všeobecná, rámcová smernica a ponecháva veľký priestor pre preferencie členských štátov. Takže ak to má fungovať poriadne, členské štáty musia s nami súhlasiť e, na cieľoch. To neznamená, že my ako smernica za každým môžeme prinútiť e, vlády robiť veci, ktoré oni nechcú robiť. Takže tieto veci musia ísť ruka v ruke. Jednotný trh ten nevychádza iba z Bruselu, ten by mal byť všade. Pán Česák, prepačte, asi som to zle vyslovil, ale vy ste povedali, že komisia garantuje dobré pracovné podmienky a že sme e, za, zašli až príliš ďaleko e, v tomto ohľade, že by sme to mali ponechať na členské štáty. Neviem, či som to dobre porozumel, ale takto to predsa nikdy, <clears throat> nikdy nebolo je to kompetencia členských štátov, my sme to aj v tej smernici uviedli. Sociálne podmienky, pracovné podmienky, to všetko sú členské štáty, ktoré o tom rozhodujú. E, požiadavky na licencovanie, pokiaľ e, majú také požiadavky a takú legislatívu, tak môžu to spraviť. Takže my sme sa nikdy nesnažili e, e harmonizovať alebo ovplyvňovať pracovné podmienky, respektíve podmienky zamestnávania. Pán Lokegaard, potreba toho, aby podniky, alebo teda trhy lepšie fungovali, tam boli takisto odkazy na práva e, pracovníkov a tak ďalej. Ja keď sa pozriem na dánsky trh, tak samozrejme to je najextrémnejší zo všetkých e, trhov. Tam tá substitúcia bola najvýraznejšia, pretože občania používajú sociálne médiá, posielajú e-maily a tak ďalej, ale zároveň firmy robia elektronické faktúry a tak ďalej, ale zároveň dokonca tam máme aj e-government a to v Dánsku bolo, sa nachádza oveľa ďalej ako v iných krajinách. Takže teraz vidíte, že Dánska pošta dnes e, zasiela možno 40 toho objemu, e, ako tomu bolo ešte pred 50 ročiami. Čiže predstavte si, aký sektor alebo aký biznis by to mohol byť, kde celkové objemy sa vám znížia zo 100 na 40 a zároveň e, legislatíva je možno náročnejšia, ako, to, ako tomu bolo v minulosti. Takže toto všetko si musíme e, premyslieť, ako to bude vyzerať e, o rok, o 5 rokov, o 10 rokov, aký je rámec, právny rámec, ktorý bude maximalizovať zisky pre e, našich daňovníkov, pre našich občanov, spotrebiteľov a tak ďalej. Mali sme aj pracovnú skupinu na Telekom, pred týždňami a Dansk, e, holandské predsedníctvo sa pýtalo členských štátov. Myslíte si, že na klade tejto správy je súčasný rámec ešte stále flexibilný a vhodný e, vzhľadom k súčasným trhovým podmienkám. Myslíte, že to tak bude aj po 5, o 5 rokov alebo o 10 rokov? Dnes členské štáty povedali, že v zásade môžeme ešte v tomto prostredí nejakým spôsobom fungovať v rámci tej flexibility a nejakých kreatívnych riešení ale takmer všetky členské štáty v tej miestnosti povedali, že o 5 alebo o 10 rokov už asi budeme potrebovať niečo iné. Takže to je úloha pre nás všetkých, aby sme sa nad tým zamysleli, čo takéto niečo iné by mohlo byť. A tým pádom odovzdávam slovo predsedom. So, we... Takže myslím, že teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu. A to je bod 9. Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie. K tomuto nevidíme spravodajcu. Teda ostanem hneď pri mikrofóne, lebo nám zostalo len niekoľko minút. Toto je stanovisko, ktoré vydávame ako výboru Ekon, teda keď je o ten prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cených papierov alebo ich prijatie na obchodovanie. Spomínam si, že počas minulého mandátu, eh, keď som bola vo výbore Ekon, tak som bola tieňová spravodajkyňa na túto tému. No, myslím, že je veľmi dôležité, aby sa otázky týkajúce sa ochrany spotrebiteľa Mm, podriadovali kontrole zo strany spotrebiteľov. A keď sa pozrieme na to, ako pán Devakers v výbore EKON pristupoval k tejto správe, myslím, že to mm, práve ukazuje dôležitosť dopadu na spotrebiteľa. Tak e, je tu navrhnutých 21 rôznych e, pozmeňujúcich návrhov. Jeden sa týka konkrétneho toho súhrnu Eh, informácií, ktoré má poskytovať eh, ten eh, prospekt. Čiže nejde napríklad o ponuku retailovým investorom a to zhrnutie nakoniec nie je zdarma. Môže to byť dosť drahá záležitosť. No, znie to celkom atraktívne, že tu budú konkrétne limity na dĺžku strany, a aké dlhé má byť to zhrnutie, režim jednej veľkosti pre všetkých asi nebude ten najšťastnejší, preto navrhujem určitú flexibilitu. Takže namiesto toho, že by sme to nazvali súhrn, asi by to malo byť čosi ako introductory summary, ako úvodné zhrnutie alebo úvodný súhrn v rámci toho prospektu. Potom som predložil ešte pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka prekladu tom zmysle, aby to zhrnutie bolo k dispozícii e, investorom aj v domácom e, členskom štáte, podobne ako pri PRIPS. Potom je tu ešte aspekt toho, že chceme zabezpečiť, aby retailoví investori mali k dispozícii aj e, prípady vydávania dlhopisov a aby mali možnosť prístupu k rôznemu druhu kapitálu. Tým, že sa výnimka z dlhopisov nad 100 tisíc e, eur stáva tak viac priateľsky orientovaným textom, keď hovoríme o kvalifikovaných alebo nekvalifikovaných investoroch, Spravodajca Ekonu navrhuje zmiernenie viacerých e, tých prahových hodnôt hore aj dole, teda horných aj spodných, aby e, mali e, investori v viacerých krajinách prístup ku kapitálu. Myslím, že toto by mohlo byť priaznivé a mohlo by to pomôcť malým firmám, aby sa dostali na trh, aby mali prístup na trh. Osobne si myslím, že by sme mali podporiť tieto pozmeňujúce návrhy zo strany Ekonu, teda výboru Ekon, ale ešte si to musíme raz prekontrolovať v rámci tohoto nášho výboru, aký je postoj. Takže toľko správe pána Debakersa. No a pokiaľ ide o druhotnú emisiu, je tu ešte aj návrh ktorý by dostatočne znížil e, administratívne náklady pri takéto emisii, čiže keď sa druhýkrát e, objavia na trhu takéto produkty, tak nepotrebujeme dať celý prospekt v plnej veľkosti ako predtým. Takže Vieme, že modely financovania sa často e, vyvíjajú pomerne rýchlo a vytváranie správnej praxe medzi rôznymi platformami z hľadiska informácií, ktoré sa poskytujú spotrebiteľovi, treba zabezpečiť, aby retail, obchodní teda retailoví investori vedeli jasne, aké majú práva a povinnosti. A myslím, že toto si ešte žiada kus práce a preto som predložila pozmeňujúci návrh e, k tomu, aby sa spresnila práve táto smernica, ktorá... No a nech sa páči, teraz slovo má Pascal. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať najskôr spravodajkyni viacero návrhov naša skupina EPP dokáže podporiť e, a tiež e, by sa mali podporiť aj v geskorskom výbore jednak. Ide o pozmiac návrh 1, e, minimálna miera ochrany spotrebiteľa v oblasti crowdfundingu, ďalej pozmiaci návrh 2, opätovné nastolenie zvyhodnovania emisí v hodnote viac ako 100 tisíc eur a taktiež návrhy 3, 4 a 5. Tu ide o výnimky z rozsahu pôsobnosti tohto návrhu nariadenia tiež e, doplnenie definície e, malého vkladateľa v návrhu 6. Ani toto nie je problémové. Ďalej e, obmedzenie, ktoré navrhuje komisia, aby sa to obmedzilo na 6 strán, tak ako si to popísala, a tiež obmedzenie rizikových faktorov, konkrétne osmička. Ja toto však vnímam problematicky. A kriticky vnímam aj opätovné zavedenie výnimky eh, na eh, vnútroštátne spracovanie tých 20 miliónov eh, eur, teda takéto hodnotie, ja by som bol radšej, keby sme neumožňovali investorom a vydavateľom konfrontáciu s takouto hranicou. To by spôsobilo veľké odlišnosti na týchto trhoch a nie dostatočnú harmonizáciu ďalej pokiaľ ide o najhorší možný postup, e, a konkrétne sa to popisuje v návrhu 8, aj toto podľa mňa nie je nevyhnuté, pretože každý jeden vydávateľ dokáže vyhlásiť e, bankrot e, a tým pádom znižiť hodnotu svojich cenných papierov, ale každý vkladateľ, ktorý investuje do takýchto cenných papierov, predsa pozná toto riziko, nemusí byť na to špeciálne upozorňovaný. Mm, čo sa týka súhrnu alebo definície, a ako súhrnú, toto nepovažujem za veľmi rozumné ani e, zmysluplné, čo sa týka rizikových faktorov, vyhodnocovanie rizika na základe pravdepodobnosti vstupu, to vnímam tiež kriticky. Negatívne dopady môžu byť obrovské. A čo sa týka prekladu, súhrnu, to považujem za správne, že komisia prenecháva možnosť rozhodnúť členským štátom, či sa má alebo nemá prekladať eh, takýto súhrn, ale ja si kladím otázku, či takýto preklad vôbec je nevyhnutný. Máme tu totiž dočinenie s ľuďmi, ktorí v tejto oblasti sú skúsení a tieto dokumenty sú tak či tak vo finančnom eh, jazyku eh, napísané a preto ďalší preklad súhrnu podľa mňa nie je nevyhnutný pre túto odbornú verejnosť a pritom by to spôsobilo eh, vysoké náklady pre malé a stredné podniky. Toľko teda eh, vyjadrenie z mojej strany, predložím aj pozmeňovacie návrhy a teším sa na stretnutia tieňových spravodajcov. Ďakujem. Maria Grappini. Ďakujem, Maria Grappini. Ďakujem veľmi pekne. A chcem Ďakujem za e, tento návrh stanoviska. Som presvedčená, že e, naša spolupráca bude e, plodná. Už teraz mám 20 pozmeňovacích návrhov, ktoré som vypracovala, vychádzajúc z toho, aby sme zaistili čo najvyššiu ochranu záujmov spotrebiteľa, ktorí chcú získať tieto cenné papiere na kapitálových trhoch chcú s nimi začať obchodovať. Ja som teda veľmi rada, že pripisujete veľký význam informáciám, ktoré spotrebiteľ musí mať v dispozícii o týchto trhoch. Je dôležité, aby malé stredné podniky mali prístup ku kapitálovým trhom a preto je potrebné vytvoriť konkurenčné podmienky, čo najspravodlivejšie musíme čo najviac znížiť byrokraciu. Preto vo svojich pozmeňovacích návrhoch som zohľadnila niekoľko aspektov, ktoré považujem za veľmi dôležité, napríklad niektoré lehoty, ktoré sa týkajú dokumentu, e, takýž obsahu tohto dokumentu, informácie, ktoré sa zverejňujú e, spotrebiteľom. Myslím, že na to, aby sme zajistili dostatočnú nestrannosť, konkrétne tu ide o bod 58, kde sa uvádza, že sa stanuje, stanovuje istá lehota, na to, aby to, čo sa zverejňuje, aby mohlo byť zverejne v plnej podobe. Myslím, že táto lehota by mala byť k dispozícii aj jej investorom, aby mohli preskúmať ponuku a v prípade potreby stiahnuť svoj prejav záujmu o tieto cenné papiery. Ja som sa snažila zorganizovať konzultáciu na úrovni skupiny, sformulovala som už teraz 20 pozmeňacích návrhov, ako som už povedala. Nepochopila som celkom prásne, prečo potrebujeme predlžovať túto lehotu, e, teda celkovo 15 dní. E, e, neviem, prečo je potrebná taká dlhá lehota na revíziu tohto prospektu. Myslím, že by sme sa mali eh, venovať predovšetkým eh, tým najzraniteľnejším, asi to spotrebiteľom, eh, fyzickým osobám. Nejde tu teda len o firmy, ale aj o bežných radových občanov. V každom prípade predložím svoje pozmeňovacie návrhy a ešte očakávam stanoviska od ostatných kolegov z našej politickej skupiny. Nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem za slovo. Vítam návrh komisie zharmonizovať pravidlá pre zverejňovanie takéhoto prospektu. Myslím, že je to dobrý krok smerom k jednotnému trhu a ide aj o to, aby trhy fungovali efektívnejšie. Harmonizácia pravidel o prospektoch to je veľmi dôležitá vec, pretože investori takto získajú informácie, keď sa majú rozhodovať o investíciách. Je to dôležité hlavne pre malé a stredné podniky, pretože takto budú mať príležitosť odbúrať administratívnu záťaž, keby si mali sami napríklad vypracovať, pripraviť nejaký prospekt. Je tu viacero dôležitých bodov, na ktoré sa musíme upriamiť v tomto predpise o prospekte. Napríklad, keď sa hovorí o znižení teda o spodnom, e, spodnej hranici 500 tisíc a hornej hranici 10 miliónov eur. Takže e, treba sa rozhodnúť, že kedy už to nebude platiť e, teda tieto obmedzenia. E, podľa mňa môže dôjsť ku fragmentácii jednotného trhu. Toto je nariadenie predsa, preto by to mohlo správne fungovať. Ďalšia vec je tá, ktorá sa týka toho sumáru, toho zhrnutia. Podľa mňa by to malo ísť ruka v ruke s celým dokumentom o prospekte ako takým. Súhlasím so spravodajcom, že to zhrnutie by sa malo týkať len špecifických a relevantných informácií, ktoré sú veľmi dôležité pre investorov pri rozhodovaní. Preto by som chcel vyzvať komisiu, aby prehodnotila tieto pravidlá, ktoré sú v tom zhrnutí. Myslím, že je veľmi dôležité povedať, ktoré sú to tie základné body a tie by mali byť v tom zhrnutí. Mm, a nie až tak sa sústreďovať na tzv. administratívne pravidlá. Čiže ide o to, aby bol efektívny faktický prístup k tým informáciám na danej platforme. Myslím, že ESME e by mala byť požiadaná o to, aby sa zavedla takáto platforma, a informácia o prospekte by mala byť tiež digitalizovaná. Malé a stredné podniky by mali najviac mať prospech z týchto možností a to by malo byť <laughs> normálne, pretože tie malé a stredné podniky sú najaktívnejšie z hľadiska ekonomiky. Slovo má Andreas. Ďakujem za slovo, Viki. Je to ozaj veľmi kvalitne vypracovaný materiál. Návštevný spravodajca už odišiel zo sály, ja mu však môžem dať len zapravdu. Z môjho pohľadu sú tu dva kritické body v tomto návrhu komisie, keďže rizika, tak ako e, navrhuje komisia a e, hľadiska pravdepodobnosti, e, ich potenciálu škodlivosti sa nedajú v plnej mier vyhodnotiť. Rizika, ekonomické rizika sa totiž nedajú rovno tak rozdeliť do piatich kategórií a potom si nemôžeme byť istí, že tým sme pokryli úplne všetky riziká pre emitentov a preto si myslím, že tu musíme postupovať obozretne, nemôžeme mať nejaké nesprávne očakávania. Ďalej po druhé, pani predsednička, už e, to kolega spomenul, nechápem, prečo by sa výnimka pre veľkoobchodný prejav predaj mala zrušiť tamojší emitenti, ale aj e, nákupcovia totiž poznajú príslušné rizika. Musíme síce dbať to, aby sme v nariadení o prospekte e, pokryli všetky možné rizika aj ekonomického charakteru nad rámec nášho vnútorného trhu. Existuje ešte stále v Európe našťastie mnoho podnikov, e, ktoré investujú do USA, do Japonska, do Číny, sú tam aktívni a ak veľkoobchodné pôžičky budú vyňaté z tejto smernice, Znamenalo by to, že tieto subjekty by nemohli vystupovať ako emitenti v e, týchto regiónoch sveta, alebo by to bolo byrokraticky veľmi zložité. Preto si myslím, že by sme mali tomuto zaujať kritický postoj. Ja som tiež predložil v tomto zmysle pozmeňovacie návrhy, e, respektíve ešte ich len predložím. Dúfam, že aj kolegovia vo výbore pre hospodárstvo zohľadnia náš postoj. Ďakujem. Anybody else? Ešte niekto, prosím? V prvom rade, myslím si, že tu nie je ďalší spravodajca, tak ho pozvem na e, zasadnutie tieňových predstaviteľov. Ešte niekoľko poznámok k tým kľúčovým bodom, ktoré tu odozneli, predovšetkým vo vzťahu k tomu, čo povedal Andreas a Pascal. mne e, to vyzerá, že tu snažíme o viacero vecí. Jednak únia kapitálových trhov sa chce postarať o to, aby investori mali ľahšiu situáciu pri investovaní, ale aby aj malé a stredné podniky mali ľahší prístup ku e, kapitálu. A viem, že nakoniec e, mnohí, teda tí, ktorí boli zaangažovaní, e, jednoducho opustili možnosť vyjednávania. Takže je to ale dôležité, aby mali malé a stredné podniky ľahší prístup ku investíciám. Dôležité je, aby sa odbúrovala byrokracia, ktorá tu stále je. Povedzme, je tam 5 miliónov emisia a pol milióna vydáte na účtovnícke, na účtovné náklady a tak ďalej. Takže tých 5 miliónov podľa mňa v tomto zmysle bolo príliš nízke číslo. Navrhovala som 20 miliónov. Nezdalo sa mi to ako nejaký väčší problém, pretože väčšina spotrebiteľov, keď investuje do E, takýchto do takéhoto kapitálu, tak to robí väčšinou cez e, penzíne fondy a nie cez nejaké malé emisie. Preto si myslím, že by to nemal byť veľký problém z hľadiska spotrebiteľov. Pokiaľ ide jazyky, tiež som predložila pozmeňujúci návrh a týka sa konkrétne toho dohľadu, orgánu dohľadu a ten by radšej videl väčšiu mieru ochrany spotrebiteľov aj z hľadiska jazyku, v ktorom ako sa píše, ako sa vytvorí ten prospekt. Tak pokiaľ hovoríme o malom obchode versus veľký obchod, tak celkovo, ak nejde o veľký prospekt zacielený na retailovú úroveň, tak tam nemusia byť nejaké extrémne veľké zhrnutia nemusíme byť veľmi normatívni ohľadne toho, čo má byť v tom zhrnutí, aby sme vlastne nepridávali ďalšiu byrokraciu. Komisia sa s tým asi najlepšie vyrovná tak, že povedzme maximum 6 strán a podobne. Ale samozrejme sú tu určité rozdiely. Niektoré veci sú ľahšie, niektoré komplikovanejšie, ale asi bude dobré uplatniť väčšiu mieru flexibility. Dúfam, že sa nám podarí získať podporu pri snahe zjednodušiť tento proces predovšetkým v záujme malých a stredných podnikov, bez toho, že by sme stratili taktiež e, patričnú víziu tých väčších objemov. Takže ešte máme 10 minút na kávu, kým príde pán komisár. Ďakujem vám. So, ladies and gentlemen... Láskovo sa prosím usaďte. Srdečne vítam komisára Oettingera. Ďakujeme, pán komisár, za to, že ste prišli na schôdzu nášho výboru eh, pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Cieľom tohto stretnutia je prediskutovať pokrok v pracovnom programe komisie a tiež e, vývoj blížci sa iniciatív e, tiež diskutovať o pokroku rôznych e, tematických oblastí. Niektoré dokumenty už komisia predložila. V niektorých tematických oblastiach niektoré zatiaľ ešte nie. Aby sme sa oboznámili s vašimi prioritami do konca tohto roka a na budúci rok. Pán komisár, ak sa nemýlim, má k dispozícii zhruba hodinu času. Najskôr by som dala slovo vám, pán komisár, a potom bude priestor diskutovať. Vážená pani predsednička, vážená pani Ford, dámy a páni, ďakujem za to, že ste ma pozvali Pozrel by som sa najskôr e, trochu do minulosti a potom sa spoločne pozrieme na blížiace sa mesiace a očakávané rokovania, ktoré prebehnú za nami. Teraz máme dohodu vo veci e, bezpečnosti e, siete informácií, smernica NIS. A na to sme nadviazali v založení platformy, verejno-súkromné platformy o počítačovej bezpečnosti, taktiež e, prihlasovanie do horizontu 2020, ako aj sme pokročili v plnení všetkých ostatných e, tematických e, cieľov s cieľom zvýšiť dátovú bezpečnosť. Máme za sebou tiež balík CSM, ten iste veľmi dobre poznáte všetci a tiež práve teraz sme vo fáze prerokovania bezbariérového prístupu eh, na internete Na budúci týždeň prebehne ďalší trialóg, čo bude ďalšia príležitosť mm, priblížiť postoje parlamentu a rady a dosiahnuť eh, pokrok ďalej v tomto procese včera. Sme v komisii schválili e, náš balík o digitalizácii Európy. Ide tu o to, že od e, minulého roka od Hanoverskej výstavy sme viedli štrukturovaný dialog e, s priemyslom, s členskými štátmi, aby sme existujúce siete, napríklad v Veľkej Británii Katapult alebo vo Francúzsku príslušná sieť v Holandsku, Smart Factory v Nemecku, Priemysel 4.0 e, a v Rakúsku e, Industry 4.0 a Rakúsko, aby sme ich prepojili. Chceme e, tým umožniť nášmu priemyslu venovať sa témam, ktoré predstavujú pridanú hodnotu na európskej úrovni. Týmto balíkom chceme dosiahnuť, aby vznikla sieť týchto národných sietí, a chceme, aby vznikol zoznam e, štandardizovaných noriem na európskej úrovni a je so štandardizovanými už schválenými prvkami. Chceme, aby boli prijaté všetky potrebné štandardizačné kroky a aby sa celý proces urýchlil aj vo fázach M2M. Tiež sme sa odvážili venovať sa aj otázkam prepojenosti dát aj za horizontom do ro roka 2020, teda až do roka 2025. Tiež sa snažíme vytvoriť európsky výskumný cloud a tiež sa ho snažíme eh, spolufinancovať so svedčenými partnermi eh, Um, vedecko-priemyselnej obce Európy v najbližších rokoch. Chceme to sprístupniť všetkým vedcom, všetkým výskumným um, strediskám, ktoré existujú u nás v Európskej únii. Máme prostriedky v európskom rozpočte na to, aby sme investície do veľkých výpočtových eh, centier pre vysokovýkonnostné výkonnostné počítače eh, eh, mohli eh, konkrétne podporiť, eh, aby sme podporili tých eh, najlepších niekoľko na celom svete, najlepších 4, 5 či 10. Chceme tiež podporiť vytvorenie konzorcií z viacerých členských štátov, alebo u nás napríklad viacero priemyselných centier, Judith Garting Stuttgart. Máme ich za svojich e, rokovacích partnerov v najbližších dvoch, troch rokoch sa budeme venovať otázkam vysoko e, e, výkonnostných počítačov a investícií do nich. Tento včerajší balík sa na budúci týždeň v pondelok predloží na konferencii v Hanoveri a budeme sa toho držať aj pri štrukturovanom dialogu s priemyslom, s vedeckou obcov, so všetkými príslušnými aktérmi, aby sme podporili celkovú digitalizáciu nášho priemyslu. V máji komisia dospeje k dohode o balíku eh, elektronického obchodu, ktorý ho aj schváli. Ide tu o geoblokovanie a tiež eh, tu ide o eh, služby poštových e, e, zásielok, e, dodávania dalíkov a potreba regulácie v tejto oblasti. Tiež tu ide o audiovizuálne mediálne služby, teda a s tým súvisiacu smernicu v digitálnej sfére. A tiež tu ide aj o prvé oznámenie, ktoré vychádza z konzultácií na tému, či je potreba regulovať platformy na internete. Geoblokovanie. E, vidíme, že je potrebné zakročiť v sektore elektronického obchodu, e, aby sme odstránili fragmentáciu trhov, ktorá ešte pretrváva, a aby technicky a právne vznikli predpoklady preto, aby takisto ako ktokoľvek e, od Varšavy až po Porto môže vojsť do obchodu s vínom, môže si ho kúpiť, môže ho prevážať, aby mohol to isté robiť aj na internete, aby aj tam nemal žiadne obmedzenia súvisiace so štátnou príslušnosťou a hranicami členských štátov. Nechceme zavezovať obchodníkov eh, z Európskej únie, aby obchodovali v celej Európe. V Bavorsku napríklad môže fungovať malý obchodík eh, niekde na rohu a môže sa rozhodnúť, eh, že bude dodávať svoj sír niekam do Portugalska. Chceme však, aby technické eh, druhy blokovania, ktoré existujú na internete a ktoré mimo internetu neexistujú, aby eh, nepretrvávali do budúcna. Smernica o audiovizuálnych službách eh, pochádza ešte z roka 2007 a odvtedy sa technika vyvinula. Technika v tom zmysle, ako sa využívajú technické parametre internetu. Napríklad, eh, keď sa pozrieme eh, na veľké stanice BBC, RAI, eh, France Telecom, RTL a tak ďalej, tie najznámejšie vysielacie spoločnosti, ako aj tretie strany, ako napríklad YouTube alebo noví konkurenti, ide tu o ochranu mládeže, ide tu o ochranu ľudskej dôstojnosti, o predchádzanie nenávisných eh, vyjadrení, o hranice eh, reklamy, o zachovávanie, obmedzenie reklamy a tiež eh, ide o to, či by sa to malo deregulovať alebo či by sa mal rozšíriť kruh adresátov. Ďalej si musíme uzrejmiť, či potrebujeme pravidlá preto, aby užívateľ Eh, mohol jednoduchšie eh, nájsť konkrétne televízne služby alebo nie. A teraz eh, sme vo fáze preskúmovania našej smernice v snahe dosiahnuť modernizáciu a v tomto smere v najbližších 8 týždňoch vypracujeme náš návrh legislatívy. Pri tejto téme mi veľmi záleží na jednej konkrétnej veci. Ak totiž vo veľmi rýchlo meniacom sa audiovizuálnom svete po dvoch rokoch, e, po roku práce komisie, teraz predložíme návrh e, legislatívy. E, potrvajú nám tri roky ďalšie rokovania medzi parlamentom, radou, trialóg a potom následne transpozícia v národných legislatívach, tak do roka 2019 bude televíziu svet úplne o míle ďaleko vopred. Preto vás chcem požiadať, aby ste túto tému prejednali dôkladne, ale rýchlo. E, s ďalšími dvoma predsedníctvami so Slovenskom a s Maltou sme sa na tomto dohodli a prislúbili, že sa o to budú snažiť. Digitálny sektor potrebuje rýchle rozhodnutia a, a rýchlu reguláciu. Ak rokovania totiž trvajú príliš dlho, tak sa stráca autorita. Naše verejné konzultácie na tému platformiem na internete, e, e, ktoré bolo ukončené začiatkom januára e, do konca apríla to vyhodnotíme. Bolo predložených zhruba tisíc stanovisiek a potom oznámení zhruba polovici mája zverejníme toto vyhodnotenie pripomienkovania. My uplatňujeme niekoľkofázový prístup v tomto smere. Tam, kde už máme špecifické poznanie alebo chceme e, takéto vyvinúť, napríklad e, AVFSD alebo revízia e, naradenia Telekom, taktiež autorské práva. Tu sa budeme snažiť novým poskytovateľom platformy na internete um, rozumné pravidlá v tejto legislatívnej oblasti. A potom v priebehu 3. 4. roka tohto roka budeme musieť rozhodnúť o tom, či bude potrebná novej regulácie vo všeobecnosti. Alebo či sa rozhodneme, že nad rámec už existujúcich pravidiel služby platformy na internete budeme posudzovať jednotlivo v zmysle európskeho konkurenčného práva, zákazu diskriminácie a tak ďalej. Otázka o toho, či je potrebné ďalej vo všeobecnosti zakročiť v tomto smere. To sa bude prejednávať eh, na jeseň a zvážia sa um, výhody a nevýhody uh, a načrtneme už uh, možný vývoj v oznámení, uh, ktoré zverejneme v máji. Práve teraz presadzujeme v praxi aj balík TSM, taktiež sa um, aktuálne skúma celý roaming veľkosektorov, teda tých veľkoklientov a tiež sa plánuje návrh v júni 2016, eh, aby sme obsiahli časové obdobie konca roka 2017, eh, aby sme teda neohrozili stanovený termín zrušenia, úplného zrušenia roamingových poplatkov do roka 2017, ale aby sme to približili čo najviac realite. Eh, ďalej, verejno-súkromné partnerstvá E, na internete e, CPPP, to by malo posilniť náš počítačový priemysel um, polovici roka um, sa to vytvorí a potom nastane fáza čerpania prostriedkov z horizontu 2020 v oblasti datovej bezpečnosti. Tiež považujem za veľmi dôležité v najbližších mesiacoch sa venovať preskúmaniu telekomunikačného rámca, teda revízii celého sektora telekomunikácií. Na jeseň, teda v septembri alebo v októbri, by sme chceli predložiť náš návrh na modernizáciu, na reformu. Konkrétne tu ide o to, že v sektore telekomunikácií, ktorý Zhruba pred 20 rokmi sa začal liberalizovať, ktorý je eh, živený eh, konkurenciou a nemonopolný už v tejto fáze. Eh, teda predovšetkým ide o to, ako rozumnou legislatívou a reguláciou je možné o mnoho viac vytvárať stimuly pre investície do digitálnej infraštruktúry, do vysokorýchlostného internetu vidíme e, e, potreby e, v trojčíselných miliardových výškach a v Európe takýchto investícií chceme to prepojiť so štruktúrnymi bankami 80-90 prostriedkov, však musí priniesť trh, teda telekomunikačné firmy, ktoré už teraz pôsobia na trhu. Neskôr teda bude potrebné Um, zohľadniť, uh, kde sú prekážky v regulácii a ostraniť ich ďalej. Ďalšia téma, politika spektra na ceste k 5G, k mobilným mm, druhom komunikácie 5. generácie. Bude potrebné prijať viaceré opatrení. Poprvé, výskum až k zavedeniu na trh a schváleniu tu sme na veľmi dobrej ceste našimi um, piatimi rozhodnutiami ďalej príslušné e, dohody s ďalšími veľkými trhmi na svete, teda Japonsko, Južná Korea, Čína. Už máme spoločné vyhlásenie USA, Brazília, India, s nimi rokujeme Európska únia. E, keď sa rozhodne pre štandardy 5G, a odsúhlasí si ich s najväčšími mocnosťami vo svete, tak už bude vytvorené zázemie pre 5G. Nesmieme podceňovať význam 5G. Naozaj sa to nedá ani opísať, aký tam je obrovský potenciál. Na výstave v Barcelone sa hovorilo v podstate iba o dvoch témach, o počítačovej bezpečnosti a o 5G. Všetky nové druhy služieb, telemedicína, e-house, m-house, prepojené autá, nákladné autá, autonómne vozidlá. Toto všetko bez prenášania o mnoho väčšieho množstva údajov ako doteraz, plošne, európsky, cezhranične v priebehu e, e, milisekundy e, nebude možné, nezvládne to 3G ani 4G, ale kombinácia 5G so 4G LDE to môže zvládnuť takúto dátovú infraštruktúru. A ďalej pri zadávaní frekvencií 5G je potrebná naliehavo koordinácia, ba dokonca až harmonizácia na európskej úrovni. Pokiaľ národné regulačné orgány a vlády budú samostatne e, rozhodovať e, o aukciách, pokiaľ príjmy z týchto e, udelovaných frekvencií nebudú e, tie s jedným tokom, e, tak proces nebude dostatočne koherentný. A pokiaľ sa budú zachovávať e, obmedzenia, hranice, prekážky členských štátov, potenciál nebude plne využitý. Teda aj toto je ďalší prvok v našom návrhu legislatívy revízie telko teda telekomunikačných služieb. Máme tu teda celý rast rôznych opatrení naplánovaných a v neposlednom rade ešte ide aj o regulačné orgány. Ja si plne uvedomujem, že členské štáty rozhodne neustúpia a ne budú súhlasiť uberať sa cestou od národných regulačných orgánov k európskemu, aj keď e, svet naznačuje, že takýto je trend, ale vidíme aj v ostatných sektoroch, napríklad sektore energie, E, a agentúrou ACER v Ljubljane. sme už vytvorili takýto precedens ďalej bankový sektor, poistovnícky sektor, e, všeobecné finančné e, služby, regulačné orgány dosiahnu o mnoho väčší potenciál na európskej úrovni. Napríklad ACER v energetickom sektore má o mnoho viac kompetencií ako BEREK v digitálnom telekomunikačnom sektore. Teda boli by sme radi, ak by národné regulačné orgány a ich generálni riaditeľia o mnoho viac ako doposiaľ e, spolupracovali v Európskom meradle a e, tá správna rada, ktorá bude pozostávať z národných riaditeľov, aby získala nové kompetencie a právomoci. Na základe nariadenia o ochrane údajov ešte tento rok sa chceme venovať otázkam smernice o elektronickej ochrane súkromia a chceme predložiť konkrétny návrh v tomto smere. Tiež chceme ešte do konca roka predložiť e, rozsiahlu iniciatívu k voľnému toku e, údajov. A pritom tu nejde o údaje, ktoré by boli chránené e, nariadením o ochrane údajov. Ide tu o voľný tok údajov a to cezhranične v prospech ekonomiky, v prospech hospodárstva, aby mohli fungovať e, digitálne služby. E, tie to totiž neho potrebujú. A posledná vec, e, naozaj veľmi citlivá. V druhej polovici tohto roka chceme prísť s našim druhým väčším balíkom legislatívnych návrhov, ktoré sa týkajú digitálnej ochrany duševného vlastníctva. V decembri bol prvý náznak v oblasti prenositeľnosti a teraz príde väčší balík, pri ktorom e, ešte stále prebieha konzultácia na tému práv vydávateľov. E, táto konzultácia, myslím si, že sa skončí o 3 týždne a potom bude potrebné vyhodnotiť jej výsledky a na jeseň potom predložíme náš rozsiahly balík e, ochrany duševného vlastníctva, autorského práva a tiež E, v snahe harmonizovať európske pravidla v tomto smere. Toľko teda v krátkosti náš pracovný program do konca roka 2016. Ďakujem. <laughs> Go the... Ďakujem pekne. Najprv teda koordinátori a potom ďalší členovia. Nech sa páči, Andrea Šváb. Ďakujem pekne. Mám tri otázky, ktoré boli spomenuté vo, vašej, vo vašom príhovore Poprvé transpozícia bez, e, bezpečnosti, myslím, že práve ochrana údajov a ich bezpečnosť to je vlastne to sú dve strany tej istej mince. Keď sme o tom hlasovali minulý týždeň na plenárke nariadenie o ochrane údajov, musíme si byť istí, že bezpečnosť údajov je vnímaná vážne a že to verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vy navrhujete, sa bude brať vážne a že rýchlo vytvoríme normu pre európske podniky, ktorá sa bude rýchlo dať aplikovať, lebo tie firmy, E, alebo tie, tie body, ktoré dávame do, to, do tohto do smernice, a dúfam, že o tom budeme hlasovať aj v Bruseli e, v júni, tak tieto firmy potrebujú vedieť, čo majú robiť preto, aby mohli svoje povinnosti naplňať. Potom druhá vec, platformy. Ako Európsky komisár práve oznámil, je tu isté oznámenie výhrady voči veľkej internetovej firm v tejto oblasti, pretože dáva si, treba sa dať pozor, nie všetky firmy sú také e, veľké a preto naše pravidlo by mali byť veľmi skromné a sústrediť sa najmä na hospodársky rast, inováciu v Európskej únii, ale aj mimo. A tretí bod. Otázka iniciatívy, pokiaľ o digitizáciu e, priemyslu, to je veľmi zaujímavá iniciatíva, aby teda európsky priemysel neprehrával, ale niektoré firmné asociácie už kritizovali, že ten balíček 50 miliard najľahšie roky je nedostatočný. Takže čo môžeme spraviť preto, aby sa tento rozpočet ešte navýšil? Ďakujem. Evelyn Gephardt. Ja, dankeschön, dankeschön für die Aus. Pani e, Gebhardt, ďakujem pekne za tieto vyjadrenia, e, ktoré e, sú veľmi obsažné, tak ako vždy. Najskôr by som chcela spomenúť e, možno zdanlivo bezvýznamnú tému a zdanlivo nemeckú tému, ktorá má však ďaleko zihle e, dôsledky. Prosím, e, preskúmajte veľmi podrobne sektoring v Nemeckej spolkovej republike. Pretože ak by sme otvorili dvere budúcnosti, Ehm, sa môže ukázať, že nebude možné zaistiť neutralitu siete, pretože nebudú k dispozícii dostatočnej kapacity. Prikyvujete, takže vidím, že mi dávate za pravdu, to som rada. Mm, chcela by som tiež podporiť to, čo povedal Andreas Schwab, že e, bezpečnosť e, dátových e, tokov je čoraz dôležitejšia. V posledných mesiacoch sme čoraz viac svedkami toho, že bezpečnosť je veľmi vážnym problémom. Vidíme, že hackery sa dostávajú do systémov automobilov, ktoré práve dokonca sú v pohybe, teda za jazdy, čo môže spôsobiť veľmi vážne nehody a to dokazuje, aká veľmi vážna je táto situácia a ako naliehavo sa ňou musíme zaoberať. Ďalej tretia téma, geoblokovanie. Je to téma, ktorá mi je veľmi srdcu blízka. A formuloval by som to slovami mladého študenta zo Stuttgartu, ktorý e, sa nedávno vyjadril e, na podujatí o e, obchodovaní na internete a oslovil ma, prečo, pani Gebhardt, vždy hovoríte o sezraničnom nákupe. Ja som si predsa myslel, že máme nutorný trh. A to je práve podľa mňa vystihnutá situácia. Mladí ľudia nechcú nič počuť o bezhraničnom nákupe, nechcú nič počuť o hraniciach, chcú, aby tento vnútorný trh skutočne fungoval. A znamená to, že my musíme zaistiť, aby naozaj aj takýto vnútorný trh vznikol. Isté, že bude si to vyžadovať množstvo rôznych pravidiel, ktoré sa budú stiahovať na nákup na internete, na zmluvné právo, Ehm, komisia práve teraz vypracúva presúžené návrhy, ale tak ako hovoríte, ešte stále je mnoho neodôvodnených ťažkostí, ako napríklad e, IP adresy alebo kreditné karty, ktoré sa dostávajú do nesprávnych e, rúk e, a končia v rôznych podivhodných krajinách. To je veľmi citlivá téma pre uh, najmä mladých ľudí, ktorí sú veľmi mobilní aj v rámci Európskej únie, aj mimo nej. Uh, Dan Dalton. You, Ďakujem pekne. Naposledy na skupine ECR, keď sme sa vyjadrili, mohli ste úplne to dobre nepochopili, čo som ho- hovoril. Ja chcem plne digitálnu budúcnosť, ale myslím, že už tu je, ale nechcem, aby to komisia omylom zničila eh, tým, že bude chrániť analogové biznisové modely alebo sa bude snažiť americké služby nepripustí. Takže keď e, pred 10 dňami kolega z komisie povedal, že e, zvažuje nejakú daň e, pre streaming typu YouTube a tak ďalej, to by zničilo internetové používanie pre ľudí, ktorí ho používajú každodenne. Čiže toto sú veci, ktoré stovky miliónov eur pánov každý deň používajú a toto nejako zdaňovať navyše, to nie je dobrý nápad. A potom hovorí sa tu o tej snippetovej dani E, pokiaľ ide o spravodajské agregátory, napriek tomu, že v Španielsku alebo v Nemecku to bol negatívny e, e, dopad, to je zle pre každého. A v Španielsku napríklad došlo k strate 14, o 14%, tí malí teda tie malé médiá a tie veľké médiá tiež prišli o časť trhu napriek tomu, že oni toto lobujú, ale v konečnom dôsledku je to zlé pre nich. E, proste takéto agregátory sú dobrá vec, je to užitočná vec pre našich e, spotrebiteľov a Jednoducho už to tak nie je, že niekto by e, si správy čítal iba z jedného zdroja, to už je dávno preč. A takisto ten spôsob priťahovania skutky, pokiaľ ide o aplikácie a ďalšie služby, to tiež je vec, ktorú používajú ľudia každodenne aj Juncker eh, pred pár dňami povedal v britskej tlači jednoznačne, že Európska únia príliš zasahuje do života eh, ľudí. Pokiaľ by YouTube, Google, eh, aplikácie zadarmo a ďalšie veci boli de facto zakázané zo strany Európskej inštitúcie, bola by to absolútna katastrofa, de facto zakázané. A potom geoblocking. V zásade súhlasím so všeobecnou myšlienkou, že ľudia by si mali e, môcť nakupovať aj v zahraničí, tak nemôžeme pr- prinútiť e, firmy nakupovať, alebo teda predávať tam, kde e, ľudia to nechcú, teda kde tie firmy nechcú predávať. E, výsledok môže byť, že potom tieto služby tieto firmy dajú nakoniec celkom offline. A potom posledná vec. Streamingové služby dať ich do smernice o audiovizuálnych médiách. Chcem povedať, dávajte si pozor, aby tam nebolo nejaké neumyselné dôsledky. Ja som fanúšik e, kriketu, vieme, že samozrejme kriket je najväčší a najlepší šport na svete, to všetci vedia, aha, ale e, aj baseball je zaujímavý šport. A Major League Baseball, americký baseball, e, ten dnes v Európskej únii sledovať môžete, ale pokiaľ oni budú pod tú smernicu o audiovizuálnych službách, tak je tam minimálny európsky obsah, ktorý je tam vynútený v rámci tej smernice. Takže tam hovoríte, že v tom prípade tam musí byť isté percento európskeho baseballu, aby to prešlo. A nechcem byť nejaký uražlivý, ale veľmi málo ľudí bude platiť za európsky baseball. Takže dávajte si prosím vás pozor na e, e, neumyselné dôsledky. E, myslím, že to chceme jedni aj druhý e, podobne, ale aby sme nezničili to, čo nechceme zničiť. Pani Charazová, nech sa páči. Ďakujem pekne. Teším ma, že ideme dopredu s touto digitálnou agendou a dúfam, že na konci vášho funkčného obdobia aj nášho, budeme môcť našim občanom ukázať, že sme schopní aj konkrétne výsledky v, eh, reálne dosiahnuť. Kolegovia spomenuli viaceré dôležité témy, ale chcem sa sústrediť na dve témy, ktoré boli spomenuté iba čiastočne, a to prenosnosť, prenositeľnosť. O tom sa bude hovoriť čoskoro. Vy ste v tom návrhu dali také takú požiadavku rovnováhy, aby bola e, verifikovaná lokácia toho predplatiteľa, aby sa teda overilo, e, kde sa ten naozaj e, nachádza, ale aby to neviedlo sa nejakému sledovaniu, trackingu tých používateľov. Ja súhlasím s tou rovnováhou, ale ťažko to bude nastaviť v praxi. Mnohí budú proti, takže aká by bola vaša odpoveď na otázku tých, ktorí túto rovnováhu chcú Eh, posunúť iným, iným smerom, najmä pokiaľ obhajujú tú tému copyrightov Potom druhá otázka, prepojené auta, connected cars. To si tiež hovorili, tam tiež súhlasím eh, s vami, pokiaľ je o to, čo si povedali, budúcnosti týchto automobilov a pokiaľ chceme, aby Európa bola lídrom v tejto otázke, musíme začať rozmýšľať, čo môžeme spraviť pre premysel v tejto otázke. Takže mohli by ste, prosím, re, e, nám povedať viacej, pokiaľ ide o to, čo si myslíte, že od komisie nám príde tento rok, e, pokiaľ ide teda o tie e, prepojené auto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem vám, pán komisár. Mali by sme prediskutovať pracovný plán k digitálnemu vnútornému trhu a Máme tu dočenie s mnohými oneskoreniami aj pri predkladaní návrhov o geoblockingu. Myslím si, že tu by bolo dôležité, pani kolegyňa Gepard už spomenula všetky dôležité súvislosti. My sme sa vo výbore zaoberali touto témou e, v správe o vnútornom trhu. Predložili sme konkrétne návrhy aj o oblasti obsahov e, v smernici o Eh, káblom satelitoch a taktiež je dôležité, aby eh, toto komisia vzdala na vedomie, ale nechápem, prečo teraz smernica um, o káblom satelitoch sa odkladá na jeseň. Ide tu predsa o geoblokovanie. Je to síce téma, ktorá súvisí s autorskými právami, ale oficiálne dôvody na odklad eh, boli také, že prebieha pripomienkové konanie k výkonnostnému právu a k panorámovému právu. A to predsa vôbec nejako nesúvisí s smernicou o Mm, kábloch satelitoch e, ďalej. E, spoločná zdieľaná ekonomika, to sa z plánu komisie úplne vyňalo. Mohli by ste prosím objasniť, či to znamená, že ani nemáme niečo očakávať, alebo e, sa to obsiahne úplne v rámci oznámenia o platformách. Podľa mňa sú to dosť odlišné témy. Práve som sa dozvedela, že aj Android je platforma, rozhodne to však nespada do kategórie spoločnej zielenej ekonomiky, teda neviem, ako sa táto téma bude vnímať ďalej reforma autorských práv. Tu nejde o prvý odklad tejto reformy. Pôvodne sa to stanovilo e, do 6 mesiacov. Po tom, čo komisia e, sa ujala práce, e, prišiel nový návrh na európske autorské právo takmer dva roky E, to meškalo a ak by to bolo spôsobené len e, konzultáciami, teda verejným pripomienkovaním, e, veď predsa v poslednom pripomienkovaní sa to už obsiahlo, verejnosť sa už mohla vyjadriť aj k otázkam panorami Parlament, ako už povedal kolega Dalton, sa už viackrát negatívne vyjadril k mm, ochrane práva pre vydavateľov. Mm, my sa k tomu stavíme negatívne. E, komisár, e, predseda komisie Juncker sa vyjadril, že je to prvá priorita pre vnútorné trhy. Nechápem, prečo teraz musíme čakať na túto reformu iba preto, že vydavateľstva e, chcú presadiť túto ochranu svojich dávok a tantiem, to je podľa mňa škandalózne. V časovom pláne komisie sa teraz uvádza dohoda z Marrakešu, konkrétne e, návrh zjednodušiť a uľahčiť e, prístup e, postihnutým osobám k audioknihám a digitalizovaným obsahom. Toto sa úplne zmiatlo, stiahlo zo, slova, zo stola. Povedali ste v decembri, že tento návrh údajne už je hotový v šuflíku, že sa iba čaká, aby sa to predlilo spolu s um, reformou autorských práv. Teraz eh, sa hovorí, že reforma autorských práv sa očakáva v septembri, ale Marrakešská zmluva nie. Ako dlho, prosím, na to ešte musíme čakať? Zrejme, táto medzinárodná dohoda eh, nadobude účinnosť aj bez Európskej únie. Kanada teraz je vo fáze ratifikácie a Onedlho e, sa už podarí zhromaždiť všetkých potrebných 20 štátov, teda vznikne medzinárodná dohoda o e, výmene bezbariérových kníh a Európska únia ako hospodársky priestor, kde zrejme najviac e, vôbec takýchto kníh existuje, sa vôbec toho nebude môcť zúčastniť, pretože ani komisia, ani rada nedosiahli absolútne žiadny pokrok v tomto smere. Prečo, prosím, a čo môžeme urobiť preto, aby dohoda z Marrakeša bola konečne ratifikovaná aj, aj presadená v praxi? Ďakujem. Okay, I've got... Ďakujem. Ešte mám šiestich rečníkov, čiže eh, Anna Maria Krac, Bild, Robert Ashford, Lemici, Jopanova, Nikonsari, Vicky Ford. A Nikola? Áno, nie. Čiže poprosím vás tak do minútky, keby ste to stihli. Nech sa páči, Anna Maria. Ďakujem pekne, pán komisár, že ste vždy podporovali nariadenie o ochrane údajov, aby nebola fragmentácia, aby sme mohli vytvoriť digitálny jednotný trh. Chcem sa spýtať, nie ste sklamaní výsledkom? Máme firmu, ktorá nám hovorí, že majú isté obavy, pokiaľ ide o administratívnu záťaž, aké je to zložité, e, chyba tá, tá, ten budúci dôkaz, e, fragmentácia je tam, je tam strašne veľa výnimiek, samé výnimky to bude ovplyvňovať investície, konkurencieschopnosť e, vôbec v Európe, to nám hovoria aj naše podniky a takisto aj medzinárodný dátový tok. Čiže ako ste povedali, na jeseň predstavíte voľný tok e, e, dát, teda tento návrh, legislatívny návrh, chcem sa spýtať, či chcete aj nejakým spôsobom toto vyvážiť. My sme chceli mať jednoduchý, dobrý, harmonizovaný, vyvážený predpis, aby e, tú integritu dobre riešil. To sa podarilo dosiahnuť, tá integrita, e, to je fajn, ale chyba nám tá časť, e, ktorá sa týka toho, aby ten jednotný trh bol ľahko používateľný, aby išiel k tej digitálnej agende. Potom druhá otázka, modernizácia a copyrighty. Prešli sme sedečiek na streaming, či už filmov alebo hudby. Máme tu teda problém všetky legislatívy e, v Európe, že ľudia stále tam vyberajú poplatky, ako keby si človek kupoval CD. To samozrejme, ako David povedal, je veľký, veľká prekažka voči alebo pre voľný tok digitálnych služieb. A potom ďalší bod, ktorý už bol spomenutý, geoblocking. Ja vítam váš návrh, teším sa na neho, dúfam, že bude vyvážený ako ste povedali, a že teda nepôjde s nejakým extrémom, aby všetci museli predávať všade, aj keď nechcú. No, Máme ďalšie otázky. Ďakujem za vaše návrhy. Ďakujem pekne. Merci, monsieur le commissaire. Euh, merci. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem, že ste navrhli aj Poliakom, aby E, pili Bordeaux. To je veľmi kvalitné e, víno, je to tiež aj z môjho okrsku dokonca víno, takže to sa mi páči. Okrem toho, my chceme digitalizovať, aj vy chcete digitalizovať európske hospodárstvo, európsky priemysel. Je to veľký projekt. Chceme to spraviť pre e, našu budúcnosť aj pre tie podniky, ktoré už dnes sú e, na trhu, ale je to veľká práca. Vy ste povedali, že komisia nemá na to fondy, aby vykonala túto digitalizáciu, ktorá je veľmi drahá a má vychádzať e, z súkromno-verejných partnerstiev, niekde existujú, ale nie vždy, e, alebo respektíve teda s príspevkou členských štátov. Chcem sa spýtať, či Európska komisia urobila nejaké simulácie, alebo je to iba taká teória, pretože vy ste hovorili o Junckerovom pláne. Ale už máme k tomu nejaké údaje. Nemáme k tomu nejako veľa informácií, alebo nemali sme teraz už nejaké sú. A v týchto oblastiach plán Juncker, neviem, či naozaj bude slúžiť celej Európskej únii na to, aby digitalizoval celé toto spárstvo, alebo či to bude každý členský štát, ktorý s tými projektmi, ktoré predstavuje, bude to využívať jeden možno na digitálne veci, niekto na niečo iné, alebo ako to bude. A potrebujeme teda na novo prerozdeliť investičné prostriedky v celej Európskej únii, nie iba v niektorých štátoch, tak aby iné boli vylúčené. Čiže jednoduchá otázka, už ste niekedy simulovali to, čo sa stalo, už ste niekedy spravili projekciu toho, toho čo sa stalo a či máte dostatočný dialog s členskými štátmi všetkými, tak aby tie financie tam aj naozaj boli. Ďakujem. Malina Peci, ďakujem za slovo a ďakujem, pán komisár, za váš čas a vyjadrenie. Ja sa chcem tiež venovať geoblockingu. Chcela by som vedieť, ako chce komisia nájsť tú správnu rovnováhu, aby nediskriminovala niektorých spotrebiteľov, keď niekto bude mať neobmedzený výber. Treba z mikro malé podniky napríklad v vzdialených odľahlých oblastiach, treba v Zvírsku E, sa nebudú môcť zapojiť takto do digitálneho trhu a predávať ostatným e, štátom v rámci 28. Takže aká je to o tom sloboda digitálneho trhu? Toto by mohol byť prípad, kde naozaj jedna veľkosť ne, sa nehodí pre všetkých, tak povediac. Keď niektoré podniky, e, keď chcú E, podávať služby alebo poskytovať služby Európskej 28, tak musia ísť ďalej. Proste musí robiť ešte na, niečo navyše. Ako chce komisia riešiť takéto situácie? Je to citlivá záležitosť, ale ako chcete byť spravodliví voči všetkým dodávateľom a spotrebiteľom? Ďakujem. Eva Pánova, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vítam vás, pán komisár. Mám dve otázky a pokúsim sa ich nejak troška zúžiť, aby som sa zameral konkrétnejšie na krajinu, ale v podstate tieto dve témy sú kľúčového významu a majú širší záber. Komisia vydala svoje e, predbežné zistenia ohľadne geoblockingu a dosť ma prekvapili tie pôvodné alebo tie počiatočné výsledky v oblasti e-commerce Pokladám to za veľmi prekvapujúce, že len malé percento cezhraničných nákupov je z východnej Európy a teraz tých krajín, vrátane mojej, Bulharska, tam dochádza k rozdielom temer až desaťnásobným, keď sa to porovná s krajinami ako Luxembursko, kde občania na úrovni 70 využívajú tieto služby, v Bulharsku je to 7 takže tak e, neviem, či to je to práve v dôsledku toho geoblokovania, že niektorí občania niektorých štátov teda nemôžu nakupovať v iných členských štátoch touto cestou online. Čiže je to diskrepancia a predpokladám, že sa tomu bude komisia venovať z hľadiska geoblockingu a či teda ešte aj príjme komisia nejaké kroky e, ohľadne tých krajín, kde spotrebitelia práve sú postihnutí geoblockingom. Druhá moja otázka sa týka digitalizácie európskeho priemyslu. Troška to v linii toho, čo e, sa pýtala Andrea Schwab. Ale regionálne a ďalšie iniciatívy, ktoré tu existujú, a prebiehajú už aj teraz v Európe, to je pravda, ale existujú určité krajiny, napríklad Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko, kde neexistujú žiadne iniciatívy zo strany priemyslu týmto smerom, takže má komisia nejaké plány, že by podporila nejakým iným spôsobom tie krajiny, ktoré nemajú regionálne alebo národné programy e, digitalizácie svojho priemyslu. Ďakujem. Pani Jaroncári. Ja. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s poslankyňou Reda, ktorá sa vyjadrila, že veľmi pomalý postup znižuje dôveryhodnosť veľmi zaujímavého programu, ktorý ste priblížili. Je dôležité dosiahnuť konkrétne výsledky, napríklad aj v otázke geoblockingu. Chcem sa opýtať konkrétne ehm, na následovné. Vieme, že vývoj je veľmi rýchly, je veľmi ťažké um, schváliť takú legislatívu, ktorá by nebránila ďalšiemu rozvoju, ale zároveň e, dochádza k dramatickým chybám a tým sa, tých sa musíme vyvarovať do budúcna. Teda chcem sa opýtať, či komisia využíva e, štúdie či máte záujem o takéto e, štúdie, v ktorých e, by sa e, zohľadnil celkový aspekt ochrany spotrebiteľa z hľadiska rizik digitalizácie, teda taký celostný prístup k rizikám, ktoré sa na spotrebiteľa vrhajú a ktoré súvisia s digitalizáciou. Ďakujem. Okay, Commissioner, I'm going to... OK, pán komisár, ak dovolte, ešte, mi dovolte tiež niekoľko poznámok. Viem, že v Británii je 200 eh, najdôležitejších eh, podnikateľov sa vyjadrilo, že chcú zotrvať v Európe. A to práve aj v záujme digitálneho trhu a ten by mal, tento trh by mal podporovať rozhodne, podkopávať ho. Jeden z dôvodov, prečo tak rýchlo rastie digitálna ekonomika, je ten, že spotrebiteľom sa páči. Že majú pocit, že majú v rukách rôznu diverzitu, rozmanitosť, ktorú majú sami v rukách. Takže keď hovoríme o digitálnej ekonomike, mohli by sme zahovoriť aj o výbere, ktorý je poskytovaný spotrebiteľom, pretože toto je tiež veľmi dôležitá téma alebo dôležitý aspekt, kde občas práve prehrávame e, v tomto zápase. Ak sa nám podarí túto časť, tento aspekt zvládnuť, tak vlastne bude to aj na prospech samotného účelu nášho pôsobenia v tomto výbore. Ďalej, ochrana údajov, čo nadviazujem na jednu e, z kolegy, ktorá sa tu vyjadrila. Podniky potrebujú jasne usmernenia, ako uplatňovať GDPR. A aby sme sa vyhli konfliktom s ďalšou legislatívou, keď hovoríme o, o digitálnom obsahu a ako môžeme zabezpečiť, aby tie platformy fungovali, keď je, si budú žiadať zákazníci svoje údaje naspäť. Takže Spomínali ste aj e, aspekt bezpečnosti sieti, kybernetickú bezpečnosť, hovorili ste o štandardoch. Dnes pred obedom sme hovorili v súvislosti s TTIPom taktiež o tejto stránke. Takže obávame sa, že tu sa e, v Európe uberáme iným smerom, než sa uberá USA. Čiže to tiež stojí za diskusiu, ako si nastavíme tieto normy pre podniky, aby tu neboli dva rôzne prístupy. My používame ISO a oni používajú, myslím, NIST alebo NEST, tak nejak sú to tie americké normy. Takže toto by stálo za medzinárodné diskusie, toto proste prejednať. Ďalej, e, platformy sa spomínajú aj v správe GPH Kalas. A vidím, že tieto platformy sa dosť líšia svojim charakterom. Takže poprosím vás, či by sme mohli e, si uvedomiť, že existujú veľmi rozdielne platformy a ide o to, aby občania, a spotrebitelia mali možnosť si vybrať. A aby sme ale zároveň zabezpečili, že náš e, vnútorný trh bude spravodlivý a umožní prístup všetkým spotrebiteľom. Nech sa páči, máte 12 minút k dispozícii. Ďakujem pekne za množstvo zaujímavých otázok a stanovisk. Neskôr pani e, Reda, myslím, že nie je na mieste hovoriť o e, škandále. Ja žiadne škandály nerobím a keď napríklad Marrakeš, e, pretože moja právna služba ma požiada, aby sme si nechali čtvrť rok, roka čas, aby sme najneskôr schválili v septembri tohto roka Marakeš, Marrakeš Ehm, v roku 2016 v septembri. Ehm, to odsúhlasíme. Myslím si, že vaše slova nie sú na mieste. Myslím, že sú to trošku prehnané vyjadrenia, že je to škandalózne. Ja eh, si naozaj nemyslím, že by sme sa nesnažili. Robíme všetko eh, preto, aby sme veci stíhali. Eh, pracujeme veľmi intenzívne každý e, druhý večer e, sme e, v práci do 9. hodiny večer. robíme všetko preto, aby sa veci stihli. Ja teda rozhodne odmietam tvrdenia, že oneskorenia sú škandalózne. My naozaj máme plné ruky práce do konca eh, tohto roka splňujeme všetko, čo sme si stanovili a na tom trváme. Veľká väčšina projektov, ktoré sme popísali, ukážeme, že plnenie toho, čo sme ohlásili, prebehne možno o niekoľko týždňov neskôr, ale v každom prípade ešte v priebehu tohto roka. Ďalej, po druhé, peniaze. Áno, naozaj práve teraz aktivujeme 15 miliard eur e, z nášho rozpočtu zatiaľ viac nemáme k dispozícii. Mimochodom, viac nám parlament nedal k dispozícii. Ja by som veľmi rád e, zvýšil e, znižovanie podpory polospodárstva napríklad vo Francúzsku, ak ste ochotní to podporiť. Ja nežartujem nástroj Spájame Európu. Ja som to presadzoval v starej, Euro, v starej komisii 9 miliard energia, 9,5 miliard digitálny sektor. Um, došlo k zniženiu financovania digitálneho sektora a vďaka podpory, podpore parlamentu a rady. S 9 miliardami je naozaj e, veľmi malý manevrovací e, priestor. Ja by som bol vďačný za každú jednu miliardu navyše. E, ďalej po druhé, tých 15 miliard, e, to nechceme využiť na budovanie infraštruktúry, chceme e, financovať a spolufinancovať eh, počítače chceme podporovať eh, výskum, eh, inovácie, chceme vytvoriť digitálne huby eh, na decentrálne poradenstvo malým a stredným podnikom eh, priamo v ich regióne. Toto chceme všetko spolufinancovať a očakávame, že s našimi eh, prostriedkami tendečne získame trojnásobné sumy od členských štátov a od súkromného sektora. Členské štáty mimochodom môžu z regionálnych fondov čerpať o mnoho viac prostriedkov nie na podporu e, rôznych e, dopravných e, obchvatov a rôznych dedinských návštevníckých centier, skôr investovať tieto peniaze do digitálnych projektov a pritom sú tu ešte veľké nedostatky. My to regiónom odporúčame, aj členským štátom to odporúčame. Či sa však uberú týmto smerom, samozrejme závisí len na nich. Čo sa týka výkonnosti, vysokorýchlostného eh, internetu v roku 2020 až 2025. Tomu sme predložili jasnú štúdiu. Ja som hovorila o gigabajtovej spoločnosti, teda budovanie si bude vyžadovať eh, sumu trojmiestu sumu v miliardách. E, to môžeme poskytnúť iba čiastočne, čo z Junckerovho plánu, štrukturálnych fondov Európskej investičnej banky, ale napokon členské štáty budú musieť rozhodnúť, či z národných a regionálnych rozpočtových prostriedkov chcú investovať viac, e, okrem budovania infraštruktúry, teda železníc a ciest, aj do digitálnej infraštruktúry. A preto, vážená pani kolegyňa Gebhardt, je veľmi zaujímavá téma. E, Vektoringu 7. apríla sme predložili návrh rozhodnutia e, Nemeckej sieťovej spolkovej agentúry k tejto téme. 360 strán, prosím pekne. Doposiaľ sme boli e, tak povedať spolujazdcom, nenesli sme priamo zodpovednosť, e, ale teraz sme sa zaviazali vyhodnotiť tento projekt v v kontexte európskej legislatívy. V najbližších týždňoch prebehne viacero vypočutí a potom 10. mája musíme pred rozhodnutie, či chceme podporiť prehlbené mm, revidovanie e, do troch či štyroch mesiacov. Tento prípad je veľmi zložitý, ale zároveň veľmi dôležitý a ja v tejto chvíli by som e, skôr e, zvolil takúto hĺbkovú analýzu, aby sme to nezanedbali a považujem v tomto smere dôležité predovšetkým tri ciele. Akékoľvek rozšírenie sieťa je dôležité, ale nesmie po druhé už vytvorenú eh, možnosť konkurencie opäť eh, rozbiť. Teda nesmieme sa posunúť späť na úroveň remontopolizácie a po tretie eh, nesmú sa už plánované investície do vysokorýchlostného internetu a s tým súvisiacej infraštruktúry eh, nejako prehodnocovať, eh, prípadne rušiť. Všetky vlády, aj eh, vláda v Berlíne, na to môžu reagovať. A ja som veľmi zvedavý už na ich reakcie. Ďalej, počítačová bezpečnosť, môžem vám povedať, kolega Šváb to podporil bolo veľmi ťažké presvedčiť členské štáty, že početová bezpečnosť eh, si vyžaduje eh, regulačný zásah z európskej úrovne. Členské štáty sa totiž domnievajú, že eh, dátová bezpečnosť je otázkou národnej bezpečnosti, že toto Európska únia nemá zasahovať. My sme už vytvorili prvé predpoklady európskej legislatívy a ja by som s vami spoločne chcel preskúmať, nakoľko by bolo možné ho prehlbiť. Ďalej Cyber PPP nám dáva vynikajúcu príležitosť priamo s našimi podnikmi dosiahnuť čo najvyššiu mieru bezpečnosti v infraštruktúre dát a potom v tomto sektore zlepšiť e, trhové možnosti, ďalej geoblokovanie. Zazneli tu rôzne vyjadrenia na tému geoblokovania, aby bolo jasno. Obchodník s vínom z Cypru napríklad e, nemôže byť prinútený, aby objednávky z Írska vybavoval, ak doteraz pôsobil iba na národnom trhu e, na Cypre. A preto tu nehovoríme o otvorení trhu e, v rámci vnútorného trhu a ako o samoužilnom kroku. Chceme vytvoriť predpoklady, aby to bolo možné, ale nechceme nikoho nútiť. Ak napríklad e, vinár z Bordo chce dodávať víno do Litvy, e, dopravné náklady si vie vypočítať sám, ale napríklad v prípade Holandska tamto priame objednanie cez internet nie je možné, pretože iba nejaký um, obchodník v Rotterdame má výlučné právo obchodovať s tým konkrétnym vinárom z bordo. A s tým sú spojené príliš vysoké eh, náklady, je to veľmi zložité. My nechceme znevýhodňovať eh, tých malých hráčov, chceme, aby spotrebiteľ mal rovnaké možnosti všade. Ak spotrebiteľ napríklad v Belgicku eh, môže si nechať dodať takéto víno, ale v Holandsku nie, E, tento výnos Toskánska a pritom sa zdá, že tá trasa e, je úplne rovnaká na dodanie. Teda takéto nerostoky chceme napraviť. Ďalej voľný tok údajov, komunikácia, teda toto oznámenie sa chystá na jeseň. Nejde tu o údaje zo súkromnej sféry. Tieto podliehajú e, nariadeniu ochrane súkromia a ochrane údajov. Ide tu o údaje, ktoré sú dôležité pre ekonomiku a vedu či len členské štáty ešte majú v platnosti isté úpravy, ktoré e, obmedzujú prístup k údajom na európskych trhoch e, pre e, štátnych príslušníkov iných členských štátov a práve toto chceme zastaviť. Musíme dosť tvrdo bojovať s niektorými vládami, ale domnievame sa, že voľný tok údajov v prípade významných digitálnych služieb a aj pre samotný vnútorný trh je dôležitým predpokladom. Ďalej téma štandardizácie V našom včerajšom oznámení sme jasne uviedli, e, že e, aj v súlade s digitálnymi sieťami členských štátov v mnohých oblastiach e, považujeme európsku štandardizáciu za nevyhnutnú, napríklad 5G, IoT vo všeobecnosti, ďalej počítačová bezpečnosť a tu chceme vytvoriť predpoklady preto, aby sa čo najskôr schválili európske štandardy sme neustále v kontakte s americkou stranou. V septembri som bol vo Washingtone. Zriadili sme okrúhly stôl Digital Europe a tiež americká digitálna e, sféra a sa snažia spoločne vytvoriť spoločné digitálne štandardy. Ministerka pre obchod a digitálne služby príde na budúci týždeň do Hanoveru. Budeme v tomto dialogu pokračovať v snahe rozvíjať spoločné štandardy na úrovni USA a Európskej únie a v najbližších týždňoch e, e, o tom budeme ďalej rokovať. Ďalej, e, prepojené automobily. Od septembra minulého roka spolu s ASEO a Klipou, teda s európskymi výrobcami a, a dodávateľmi automobilov, a od januára aj vďaka telekomuni- komunikačnému sektoru sme začali diskutovať o tom, čo presne potrebujú výrobcovia automobilov, aby eh, prepojené vozidlá autonómne vozidlá čo najskôr vďaka prepojeniu a európskym pravidlám naozaj fungovali v praxi. Téma konektivity ako také, teda prepojenia, si bude vyžadovať eh, eh, celoplošné prenášanie údajov. V Európe máme E, diálnice, kde na e, niekoľkých stovkách kilometrov e, sa to umožní, ale nebude to na nič, ak to nebude fungovať cezhranične a ak to vôbec nebude fungovať na vidieku. A preto otázka 5G a, výkonnostná forma prepojenia nám môže jedine priniesť skutočné zrealizovanie takýchto prepojených autonómnych vozidiel. A to bude relevantné v otázke toho, komu budú patriť tieto e, údaje, kto bude mať právo ich užívať, e, kto bude vlastníkom takýchto údajov a či by sme mali v tomto smere regulovať na európskej úrovni alebo nie. Balík e, autorských práv sa očakáva na jeseň. Zatiaľ sme ešte e, pred prijatím rozhodnutia e, pán poslanec Dalton e, a o športoch sa môžeme baviť do nekonečna o európskom bejsbole alebo o európskom futbale. O tom sa dá polemizovať naozaj veľmi dlho, ale v každom prípade my sa nechceme nejako viazať. Ak sa však ukáže, že je množstvo rôznych požiadaviek na preskúmanie štatútu vydavateľov, nie len e, denníkov, ale aj týždenníkov, vedeckých e, tlačovín. Oni nás tiež sami požiadali, aby sme preskúmali ich e, štatút medzi výskumníkom, vydavateľom a užívateľom a platformami. Myslím, že je na mieste to preskúmať v prípade takýchto žiadostí a to si vyžaduje konzultačné firmy. Pred troma týždňami sme začali verejné pripomienkovanie, budeme to potom musieť následne vyhodnotiť. Ja e, vás potom budem informovať o výsledkoch. Ešte predtým, než začneme hovoriť o, o ochrane práv, o ochrane práv e, vydavateľa. A vy ste napokon tým orgánom, ktorý o tom bude v konečnom dôsledku rozhodovať. Ja nechcem nič um, pochovať ešte predtým, než sa do toho pustíme. Ja rozhodne nie som akcionárom žiadneho vydavateľstva ja som v tomto smere objektívny a slobodný, ale ekonomická situácia viacerých vydavateľstiev mi rozhodne e, leží na srdci, pretože tie sú v dosť veľkých ťažkostiach. A ak Európske združenie vydavateľstiev novín, aj britské e, združenie a taktiež e, Združenie vydavateľstiev časopisov nás osloví, predlžujú jasné požiadavky a ak čoraz viac aj novinárskych združení takéto výzvy podpory. Nemôžem to nechať nepovšimnuté, musím e, to nechať e, vyhodnotiť a analyzovať a práve toto som aj urobil. Mimochodom, vo všeobecnosti môžem povedať, že keď so svojím digitálnym portfóliom sa prechádzam po parlamente od výboru KUL cez ITRE, od Júri k IMKO, u vás na mňa útočíte z jednej strany a vo výbore pre kultúru na mňa útočia z druhej e, strany. Teda ja som tu ako taký fackovací panák vo výbore pre kultúru. E, na mňa útočia kvôli úplne iným veciam a tlačia ma do úplne inej strany než u vás alebo vo výbore ITRE. Teda ja by som vás chcel požiadať. Ja predsa nemôžem e, nahrádzať to, čo majú splniť e, jednotlivé politické skupiny, aby ste sa dohodli, ak očakávate koherentný návrh e, viacero e, poslancov vo všich politických skupinách, by ste sa mali dohodnúť o to, optimálnejšia by bola spolupráca. Myslím, že Konečným cieľom eh, by bolo, aby rada vnímala digitálne otázky jednotne, aby parlament vnímal digitálne otázky jednotne. Ale o to sa musíme snažiť naozaj všetci. Ja by som bol rád, keby sme mohli eh, homogennejšie eh, spolupracovať, ale žiaľ, eh, na úrovni Európskeho parlamentu je situácia ešte príliš heterogénna. Ale to neberte, prosím, ako kritiku na vašu adresu. Spomenuli ste pripomienkové konanie k autorským právam. Ale myslím, <clears throat> je tu určitá obava z hľadiska toho, že sa to opäť obnoví a že sa konzultuje len o určitých sektoroch, nie o všetkých. No určité, aby boli všetci aktéry náležite konzultovaní, aby sa s nimi konzultovalo aj z hľadiska autorských práv. Tí, ktorí si želajú predložiť pozmeňujúce návrhy, aby e, tu nebolo niečo také, že toto neupravujte, toto neregulujte, takže e, ide o to, aby konzultácie boli otvorené všetkým zainteresovaným stranám. Pani predsednička, už v priebehu druhej Barosovej komisie e, sme k otázke autorských práv absolvovali rozsiahle konzultácie, štúdie, rôzne e, odborné e, stanoviska a potom druhá Barosová komisia nebola schopná dospieť k legislatívnemu návrhu, ale všetky tieto štúdie, všetky tieto konzultácie sú predsa k dispozícii. Na úvod nášho mandátu sme ohlásili, vychádzajúc aj z tých oboch prípadov Google, že chce, chceme tejto otázke venovať a to e, je rozhodne naďalej e, platnosti, či je potrebné regulovať vzhľadom na čoraz väčší význam platformiem e, v digitálnom sektore, či je potrebné regulovať veci na európskej úrovni, alebo nie, alebo či sa má skúmať každý jeden prípad jednotlivo. Napríklad sa na nás obracajú subjekty e, s tým, že tradiční e, e, hráči v mediálnom priestore, napríklad Nemeckú ARD napríklad, že by mali sprístupniť svoje platformy konkurentom. V decembri prebehlo konzultovanie takýchto platformiem na internete A keďže združenia vydavateľov až pred zhruba troma mesiacmi dospeli k jednotnému stanovisku, na ktoré som musel zareagovať, ktoré som musel vyhodnotiť. Potom sme tiež museli k tomu spustiť e, verejné pripomienkovanie. Náš návrh o autorských právach na jeseň e, teda rozhodne e, bude základom pre ďalšie kroky v tomto smere. A všetky zúčastnené strany, e, všetci aktéry sa môžu vyjadriť, môžete um, rozhodne počítať so mnou na základe rôznych konzultácií. Začiatkom septembra najneskôr e, budem tam vychádzať aj z vašich odporúčaní, budem s vami o tom otvorene diskutovať. Som si istá, že členovia výboru e, sa vám ozvú a určite aj konzultácie môžu byť vyvážené, keď e, budú položené otázky určitým spôsobom, ale aj o tom to, to bude. Verím, ale že, e, ako ste povedali, e, veríte v tú inkluzívnosť a že bude možné položiť otázky aj alternatívnym spôsobom. Ďakujem vám všetkým a ďakujem pekne aj vám, pán komisár. A teraz pristúpime k ďalšej téme, a to je legislatíva o prenosnosti. Um, um Marko Zulo, Marko Zulo, poprosím, keby ste sa vyjadrili. pokiaľ je o tie online služby na diálku. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ešte raz ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dnes budeme hovoriť o prenosnosti, aby E, to bolo dostupné, potrebujete e, jednoducho, vás takto. Keď e, zistíte, že nemôžete použiť systém DVD, tak budete prekvapení, treba v Taliansku alebo v inej krajine. Kúpili ste si prístroj, kúpili ste si práva a vaše práva nie sú takto uznávané. A toto sa dnes žiaľ deje. Takže ohľadne tejto témy. Niekto povie, že to nie je až taký veľký problém. Eurobarometer naznačuje, že iba 20 občanov EÚ podpísalo dohodu alebo zmluvu o tom, že bude využívať multimediálny obsah online. A povedzme ľudia, keď stravia aj, aj 10 dní mimo svojej vlasti, teda v zahraničí. A tí, ktorí majú prístup k týmto službám, sú asi tí najdynamickejší v našej spoločnosti, teda ste tá časť populácie, ktorá zúžitkováva tieto možnosti mobility. Hovoríme o tých pracovníkoch, ktorí fungujú cezhranične, alebo študentoch, ktorí študujú v zahraničí. Takže aj jednoduché štatistiky poukazujú na to, že toto percento by sa mohlo zvýšiť. To isté platí E, alebo platilo ešte pred niekoľkými rokmi ohľadne roamingu. Argumentovalo sa tým, že sa to týka len malého počtu ľudí a bolo to naopak. Sme si vedomí toho, že prispôsobenie našich predpisov e, zmeniacemu sa trhu nesmie e, narušiť citlivú rovnováhu, ktorá existuje aj vo vzťahu ku digitálnemu obsahu. Vieme, že v Európe je to veľmi pestré a európsky trh nie je homogénny v tomto zmysle. Sú to aj kultúrne rozdiely a tieto treba rešpektovať, ak nechceme, aby to malo dopať na našich spotrebiteľov. Verím, že sa tu nájde rovnováha, aby sa zabezpečili práva tých, ktorí si zakúpili digitálny obsah. Ide o to, aby aj národné a miestne podmienky neboli príliš prevalcované veľkými hráčmi. Takže Nede to len o európsku licenciu. Musíme rozlišovať medzi prístupom alebo prístupnosťou a prenosnosťou. Keď hovoríme o tých, ktorí majú trvalé bydlisko niekde, je to určitým spôsobom zadefinované samozrejme. Takže musíme mať jasné, ktoré kritériá budeme uplatňovať, ak sa majú tieto predpisy náležite uplatňovať. Aby samozrejme hm, tí občania, ktorí chcú využívať tieto služby, ne, neuvádzali fiktívne e, trvalé bydlisko. A chceme zabezpečiť, aby tá prenosnosť bola k dispozícii spotrebiteľom reálne, v skutočnosti. Technológia prechádza ozaj obrovským a prudkým rozvojom. A no už teraz mobilné te telefóny v podstate nestačia. Takže tá prenosnosť, e, portabilita je už vecou kľúčového významu. Či už e, sú to nejaké, či už účastníci platia alebo neplatia e, za nejaké služby. Teraz je mnoho takých služieb, ktoré si vyžadujú od užívateľov nejaké dáta, ale spôsob, ako sa overujú tieto údaje, tie sú dosť zmiešané. Takže sa musíme uistiť o tom, že e, nevytlačíme z trhu takéto služby. A ako sme si už mnohokrát vypočuli, ten text, ktorý máme pred sebou, nie je o autorských právach ako takých, ale je to z časti aj o štandardizácii nariadení, ktorých sa, ktoré, ktoré sa týkajú vnútorného trhu. Mám troška obavy, že či vlastne aj táto správa bola pred, ako gestorskému výboru predložená tomu správnemu gestorskému výboru. Pretože E, myslím, že spotrebitelia sa neobracajú v tomto zmysle obvykle na výbor Jury. A chceme mať samozrejme taký text, ktorý bude ambiciózny a vyvážený. Ďakujem. Z okolností viem, že Tieňový predstaviteľ ECR e, má ešte povinnosť vinu výbore, tak dovolíte, aby vás preskočil v poradí a ja budem musieť odísť. Dovolíte nám? Takže nech sa páči, keďže musíte odísť, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo a ďakujem aj kolegom za túto možnosť prehovoriť teraz. Myslím, že ste sa zmienili o mnohých aspektoch, o ktorých bude treba diskutovať v procese E, prijednávanie materiálu o prenosnosti. A spadá to práve do e, pôsobnosti výboru pre vnútorný trh. A dôležité je, aby občania a spotrebitelia mali prístup e, k takémuto obsahu. A keď ide o legálne plat, alebo právne platformy, tak musíme hovoriť aj o obsahoch, ktoré, budú, ktoré bude možné sťahovať legálne a treba zabezpečiť, aby ľudia mali prístup, keď ho budú vyžadovať. Procesor, ktoré spomenuje, spomenul aj spravodajca, treba pri, zabezpečiť vyváženosť. A to sa týka aj kreatívneho cyklu. Určite to môže viesť k vytvoreniu kvalitného obsahu. Nemá význam príliš veci predpisovať normatívne, lebo tým by sa porušil, vlastne zničil ten model, ktorý vedol k vytvoreniu kreatívneho cyklu. Chceme predsa kvalitný obsah a chceme, aby ľudia mali prístup ku kvalitnému obsahu a aby bol aj k dispozícii samozrejme. Čiže nemali by sme príliš e, normovať veci a upravovať a myslím si, že je dôležité, aby sme sa zamerali na aspekt trvalého bydliska, taktiež a aby sme našli spôsoby, ako sa bude dať kvalitne overovať tento aspekt, aspekt trvalého bydliska. Takže je to vec kľúčového významu, pretože treba e, e, poštové smerovacie čísla a čísla adres, proste to nestačí. E, takže v Buckinghamskom paláci treba je tiež mnoho, mnoho ľudí. Takže musíme nájsť také cesty a spôsoby, ktoré nám umožnia overovať tieto údaje. Musíme zabezpečiť, že budeme schopní flexibilne riešiť tieto rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o overovanie údajov. A myslím si, že sa musíme zamyslieť aj nad obdobím implementáciu, neviem, či to bude 6 mesiacov. Asi bude dobré predložiť to až na 18 mesiacov, respektíve 2 roky. Takže ak budeme v tomto duchu spoločne postupovať, tak verím, že sa nám podarí vypracovať veľmi kvalitnú správu, ktorá bude výsledkom práce nášho výboru. A svet sa vyvíja ďalej a obsah, teda spotrebitelia chcú mať prístup k obsahu a verím, že sa nám podarí vypracovať materiál, ktorý bude dobre vyvážený. Teším sa na spoluprácu s kolegami aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne slovo Eva Panoma. Ďakujem pekne pani predsedajúca. V prvom rade chcem poďakovať eh, komisii za veľmi eh, kvalitne mm, navrhnutý text a myslím, že lepšie mať k dispozícii nariadenie než smernicu. Návrh je veľmi presne zameraný na prenosnosť a poprosím kolegov, aby práve túto vec brali do úvahy, keď budú predkladať pozmeňujúce návrhy. Je to pomerne krátky text, ale predsa z technického hľadiska prináša určité výzvy, podľa mňa. A myslím, že našou úlohou ako europoslancov a predovšetkým ako členov výboru IMCO je správať sa zodpovedne voči občanom a práve toto konkrétne nariadenie sa uberá tým smerom, aby občania mali prístup ku e, obsahu, ktorý si legálne zapratili a aby mohli aj cestovať a aby aj podniky mohli mať k dispozícii takéto služby bez ďalších, bez ďalších nákladov a bez ďalšej byrokracie. Isté, e, to, toto by nemalo vlastne byť e, obmedzovaním pre podnikanie a Dôležité je to aj pre malé alebo mikropodniky alebo pre začínajúce podniky a malé a stredné podniky. Čiže aspekt prenosnosti by sa stával takto novou normou a mali by sme e, už do roku 2017 zabezpečiť, aby sa to stalo realitou. Čiže je potrebné aj týmto smerom prejaviť vodcovstvo, aby sme rýchlo dokázali a pružne prijať to, čo je potrebné už prešlo dosť času, odkedy sa tento návrh e, zverejnil a myslím, že si to bude vyžadovať vysoko koordinované kroky, aby príslušné výbory dokázali dospieť k tomu, čo si vytýčili ako cieľ. Máme tu tie úvodné návrhy a podľa mňa by sme konkrétne tento návrh e, možno nemali riešiť, e, využiť na to, aby sa riešila otázka od autorských práv. Mali by sme práve nájsť spôsob, ako podnikatelia a podniky vôbec budú vedieť overovať e, geolokáciu, respektíve to, kde sa daná osoba, ten žiadateľ o službu nachádza. Možno je ťažké predvídať ešte teraz e, rozvoj samotnej technológie, ale je dobré, že ten rozvoj tu je, ale chceme zabrániť tomu, aby e, vývoj alebo pro, celý postup vytvárania tohto naredenia kde si zamrzol. A preto si myslím, že musíme e, celkovo tento aspekt posilniť, ale primerane. Viem, že sú aj niektoré definície, ktoré sú veľmi dlhé, ale napríklad e, týka sa to konkrétne tohoto nariadenia, je to cieľené prečo sú tie definície tak, ale treba sa zamerať na proces verifikácie a pokiaľ ide o aspekt dočasnosti, asi bude lepšie nechať tú definíciu tak, ako je a zamerať sa na to, aby e, sa konalo správne. Keď ide o obmedzenie počtu dní a keď sa má stanoviť nejaký časový harmonogram, tak e, ide o to, aby sme nezahltili alebo ne, nezničili ten princíp portability Veľmi sa teším na spoluprácu, na úspešnú spoluprácu a verím, že sa nám podarí dosiahnuť politickú dohodu ešte do konca tohto roku. Takto dokážeme splniť aj to, čo bude pre našich občanov nesmiernou výhrou. Ešte pred rokom 2017, vtedy v roku 2017 sa má zrušiť roaming napríklad, to bude tiež veľká výhra. Toto má byť ďalšia výhra, takže Eh, aj tu bude asi dobré eh, eh, ako nejaký nástroj na <laughs> potlačenie skepse v rámci Európy. Čiže dôležité bude zabezpečiť aj cezhraničný prístup k týmto službám v EÚ a teším sa na ďalšiu spoluprácu s kolegami. Ďakujem. Nikola Dan, ty má slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Nakoniec sa dostávame k tomuto materiálu. Mali sme na to vlastne niekoľko mesiacov, aby sme sa pripravili a, e, a venujeme sa tejto téme už niekoľko mesiacov. A, a e, prepačte, kolega Zulo, ale myslím, že sa budeme musieť vynasnažiť, aby sme dokázali prispieť k tejto dôležitej téme je dôležité z hľadiska vnútorného trhu, aby všetci spotrebitelia mali rovnaký prístup zabezpečený. Preto musíme materiál náležite zanalýzovať a zabezpečiť, aby sa splnilo to, čo je cieľom. Teda musíme odstrániť prekážky, ktoré majú dnes, alebo ktorým čelia dnes európsky občania európsky spotrebitelia na tomto trhu. A pritom ide o to, že si takéto služby zakúpili vo vlastnej krajine, kde majú trvalé bydlisko. Takže teraz robíme prvý krok a aby sme sa dopracovali aj ku od, odstraneniu geobloku, geoblockingu, ktorý vlastne v 21. storočí nemá miesto v tomto poli, v tejto sfére. Ide o to, že chceme dosiahnuť niečo nového pre spotrebiteľov, aby sme mali integrovaný jednotný trh aj v digitálnom sektore. A to je ešte dôležitejšie. Predovšetkým vo svetle to, že čoskoro sa zruší roaming. A dnes existuje ešte zatiaľ pomerne malý počet tých eh, ktorí majú prospech e, z týchto krokov, ale verím, že bude dôležité počiarknúť aj to, že tento postup upraví aj aspekty autorského práva. Takže návrh ako taký je aj o tomto. Jednak sú tu právne dôsledky používania a využívania tohto zákonne zakúpeného obsahu. A môžeme teda zdieľať tieto aspekty a názory, ale myslím, že bude veľmi užitočné lepšie zadefinovať a objasniť aj ďalšie komponenty, významnejšie komponenty tohto návrhu, aby sme sa dopracovali k textu, ktorý, textu, ktorý bude zreteľný, jasný a bude potrebné prijať také nariadenie, ktoré bude užitočné pre prax. Hovorím konkrétne aj o zadefinovaní trvalého bydliska alebo dočasného pobytu v členskom štáte. V článku 3 napríklad tam sa hovorí o poskytovateľoch služieb, že títo majú spotrebiteľom poskytovať určité informácie. Tato, toto nariadenie by nám mohlo taktiež umožniť vidieť, že uvidíme implementáciu tohto nariadenia už v roku 2017, v tom istom, kedy bude zrušený roaming. Myslím, že by to bolo celkom zmysluplné. A určite um, autory, teda majiteľi autorských práv a držiteľia práv sa tiež určite ozvu a verím, že v nastavajúcich mesiacoch sa nám podarí nájsť E, priateľné riešenie v zmysle tohto návrhu, ktorý určite podporíme. Martin Lockhart, nič, hovorí pani predsedajúca. A, pardon, hovorí pani predsedajúca. Takže ďalšia rečnička na slovo. Ďakujem za slovo. Myslím, že môžem byť stručná a zdieľam mnohé z toho, čo bolo povedané. For, for proposal, Čiže otázka je, e, Máme tu 8 článkov a 8 e, stran a pokiaľ to porovnám s typovým schváľovaním, kde máme 90 článkov a 400 stran, tak Komisia spravila podľa mňa veľmi dobrú eh, prácu a podarilo sa im tam eh, na štyri strany naozaj zmestiť veľmi kvalitný eh, právny text a vidím, že moja hlavná úloha je tieňová spravodajkynia, ktorá má obhajovať tento text. A chcela by som možno navrhnúť nejaké technické pozmeňovacie návrhy. Poprvé, článok 3, odsek 3, aby poskytovateľia e, povedali akú kvalitu e, platiteľ dostane, pokiaľ používa službu v inom členskom štáte a páči sa mi to, e, tak e, ak je to uvedené, ako je to uvedené v zmluve na strane v oseku 3, ale ako sa to bude diať v praxi, je tak veľa faktorov, že môže byť ťažké od, odhadnúť dopredu kvalitu dodania počas používania alebo aj pre, takže malo by tam byť možno napísané v, tam, kde to bude možné alebo v závislosti od disponibilných eh, dát. Eh, odsek 4 eh, súhlasím s tým nasmerovaním, pokiaľ ide o tú legálnu funkciu, ale treba napísať aj to, aby sa nestalo to, že bude zabránené poskytovateľovi dávať taký obsah, e, e, ktorý je legálny e, v tej krajine, kde sa ten človek dočasne nachádza, pokiaľ to firma žiada. Potom článok 5, bolo by som proti tomu, aby sa tam menila tá rovnováha uvedená v článku v oceku 2. Takisto by som navrhla tri nové oceky, či už v tomto bode alebo v článku 4 alebo článku 7. Poprvé, ocek, ktorý hovorí, že toto nariadenie alebo modifikácie k zmluve E, aby sa toto nariadenie splnilo, by nemali dávať právo e, zrušiť účasť na zmluve zo strany vlastníkov práva alebo poskytovateľov. E, odsek 11 hovorí, že tie klauzuly, pokiaľ ide o prenosnosť, nie sú vymáhateľné, tak je tam napísané, že je možné tú zmluvu zrušiť po druhé treba tam dať oci, kde je napísané, že tieto isté zmeny by nemali dávať, vytvárať právo uh, odstúpiť od zmluvy a, a takisto pokiaľ ide o eh, vzťah medzi predplatiteľom a poskytovateľom. Eh, chceme dávať ďalšie práva jednotlivcom, ale tieto zmeny by nemali byť e, také, aby sa dali zneužívať zo strany niekoho, kto sa snaží, chce, e, snažiť, e, kto sa snaží alebo chce e, zrušiť svoj televízny, svoju televíznu zmluvu alebo predplatné. A potom e, posledná vec, myslím si, že potrebujeme takú, taký odsek, kde by bolo napísané, že toto by nemal byť dôvod, aby sa dali e, zmeniť alebo zvýšiť tie e, sumy, ktoré e, vlastníci e, práv e, vymáhajú za poskytnutie obsahu, e, či už e, predplatiteľom alebo inak. Nechcem, aby z toho bol nejaký e, nakoniec e, spôsob zvyšovania e, tej sumy, ktorú nakoniec spotrebitelia musia platiť. Ďakujem pekne. Čiže sa na spolupráci s vašimi tými spravodajcami. Je tu niekto z GUE? Chce niekto vystúpiť za zelených? Ďakujem pekne. Podľa mňa najlepšia výhoda tohto návrhu je, že nie je to kontroverzný návrh. Naozaj to myslím úprimne ako kompliment, pretože hovoríme tu o otázka, ktorá súvisí s duševným vlastníctvom, s autorskými právami a naozaj e, komisia nám e, predložila nekontroverznú legislatívu, ktorá rieši konkrétny problém a teda hovorí o ľuďoch, ktorí už sú predplatelia nejakej služby legálny, aby mohli tú službu používať aj v čase, v čase, keď sa nachádzajú v inej krajine. To je podľa mňa veľmi dôležité, ale takisto si treba e, uvedomovať, že to v žiadnom prípade nevyrieši otázku geoblockingu ako takého širšie, je e, veľa ľudí, ktorí sa vždy nachádzajú, tak povediať, na nesprávnej strane hranice a potrebujeme mať cezhraničný e, prístup. Takže teším sa e, na ďalší návrh komisie, ktorý pôjde tiež týmto smerom. E, chcem sa poďakovať spravodajcovi, že e, začali začal uh, aktívne tú diskusiu aj s ďalšími výbormi, ktoré sú to zaangažované a myslím si, že e, nie je asi e, v tomto návrhu tak veľa vecí, ktoré by bolo treba zmeniť. Myslím, že niektoré vysvetlenia alebo vyjasnenia, ktoré by boli potrebné, Dita Charanzová ich už spomenula a jednu vec, ktorú by som chcel dodať ja, podľa mňa by sme mali zvážiť to, že by sme tam pridali odsek na monitorova- o monitorovacom mechanizme, pretože to je niečo, čo momentálne tam chýba. A dopadová štúdia komisie takisto hovorí, že návrh by mal byť revidovaný po 5 rokoch, možno, že by e, bolo dobré toto spomenúť aj v samotnom právnom texte. Myslím si, že vo všeobecnosti definície, ktoré boli vykonané v tomto návrhu, sú veľmi rozumné. Nevidím, e, že by dávalo nejaký zmysel dávať tam nejaké časové obmedzenie, napríklad tejto prenosnosti, ale myslím si, že v tomto asi sa zhodneme všetci. si to baví, pokiaľ ide o návrh, ktorý prichádza z rady, a to síce, aby sme tam zaviedli istý prvok e, e, navracania rezidentov v pravidelne do členského štátu. Obávam sa, že keby sme napísali do definície, že niekto musí sa pravidelne vrácať do daného členského štátu trvalého pobytu, či by to znamenalo, že poskytovateľia služieb to potom nejakým spôsobom budú overovať, alebo ako. Komisia sa veľmi snažila napísať ten návrh takým spôsobom, aby to e, z toho nevyplývali nejaké obavy, pokiaľ ide o ochranu údajov. Nenútime tu poskytovateľov služieb, aby stále monitorovali špecifickú e, to, kde sa práve nachádza používateľ v danom momente, takže treba sa dať pozor na to, aby sme ten e, bežný pobyt nemenili takým spôsobom tú definíciu, aby to vyžadovalo monitorovanie toho, ako ľudia cestujú po Európe zo strany poskytovateľov služieb. Čiže nejaké možno vyjasnenie by sme to ešte mohli poskytnúť, pokiaľ ide o to, ako presne poskytovateľia služieb mohli si e, túto bežnú, e, tento bežný pobyt overiť. Podľa mňa najrozumnejší spôsob overenia e, pobytu je proste overiť údaje, výpisy z bankového účtu alebo také niečo. Niekto zase povie, že to sa dá tiež nejakým spôsobom obísť a že ľudia môžu začať otvárať bankové účty všade E, po Európe, aby dostali prenosnosť. Ale ja si myslím, že je oveľa ľahšie v takomto e, prípade a v dnešnej situácii je kúpiť si VPN ako otvárať si e, bankové účty všade po Európe, to je lepší spôsob alebo ľahší spôsob, ako sa vyhnúť tej legislatíve a obísť ju. Čiže treba e, istým spôsobom zase zachovať tú proporcionalitu akýkoľvek povinností, ktoré poskytovateľom dávame. Aby bolo jasne povedané, že preplatené služby, kontrolovanie e, výpisov z bank by malo byť dostatočné a možno dať tam nejaké návrhy, ako aj neplatené e, služby, služby zadarmo, ktoré majú byť v smernici pokryté, aby tiež mohli tento e, bežný pobyt overovať nejakým rozumným spôsobom. Takže ďakujem pekne, budem to sledovať aj na výbore Jurid celú túto tému a dúfam, že sa dopracujeme čoskoro k dohode na tomto textu, tak, na tom texte, tak aby začiatkom budúceho roku mohol e, vstúpiť do platnosti. Pani Kalas, nech sa páči, ďakujem. Už tu zaznelo veľa toho, čo som chcela ja povedať, ale chcem podporiť Juliu v tomto poslednom bode. Je to podľa mňa veľmi relevantné, že e, dávame pozor a máme dávať pozor na to, aby tí, ktorí majú dané autorské práva, aby e, mohli vyžadovať od poskytovateľov služieb, aby e, stále e, kontrolovali to, či sa nezneužíva toto pravidlo ale nie takým spôsobom, aby to ľudia stále niekto kontrolovali, kde sa daný človek nachádza, takže aby nedochádzalo k, stále, k stálemu sledovaniu Eh, IP adries, aby sa to takýmto spôsobom nekontrolovalo. To by určite nebol dobrý výsledok, eh, pokiaľ ide o ochranu údajov. Potom pokiaľ ide o ten výpis z, z banky, neviem, či to tak naozaj v praxi funguje, ale mali by sme eh, možno povedať, že to je jedna z možností, ako zabrániť tomu, aby sa tieto údaje nejakým spôsobom zneužívali. Ďakujem. Ďakujem. Marko, ja chcem povedať iba jednu vec. Už som to povedala aj komisárovi predtým. A teraz chcem pripomenúť, že my chceme spraviť to tak, aby spotrebitelia mohli mať prístup k veľa odlišnému, teda k e, rôznemu obsahu, pretože riziko je také, že každý si môže zobrať to, ten obsah so sebou, ale potom už v skutočnosti voľbu nebudú mať. Čiže my chceme e, rozmanitosť, chceme voľbu pre spotrebiteľov, chceme, aby ten e, obsah bol k dispozícii, aby bol rozmanitý pre našich spotrebiteľov. Maria, nech sa páči, chcete sa vyjadriť? Uh, and Andreas, uh, right, come, but come in Maria first. Thank you, Madam Ďakujem pekne. Myslím, že už nemusím veľa toho hovoriť, ako sa poďakujem členom, ďakujem členom výboru za to, že mali pozitívnu reakciu na ten text. Že chcem chceme, ja e, chcem povedať, že komisia je pripravená e, poskytnúť akékoľvek vysvetlenia a vyjasnenia, keď treba, a možno by som ešte pripomínala výboru, aj keď asi to nie je potrebné, že je tu otázka nielen, je to nielen otázka autorského práva, ale aj otázka vnútorného trhu a je veľmi dôležité pre nás, aby sme sa dopracovali k situácii, kde e, tí spotrebitelia, e, ktorí si zaplatili e, daný obsah, aj mohli mať prístup k tomu obsahu, keď prechádzajú cez hranice, bez toho, aby to nejako museli riešiť. Či už je to ten bežný pobyt, alebo sú to iné otázky, ako tento obvyklý pobyt E, malo by to byť tak nastavené, aby nebola potreba obmedzovať prenosnosť dočasného využívania týchto služieb, keď občania cestujú, aby teda to bolo v meste trvalého e, pobytu daného občana, daného občana. A chcem povedať, že komisia je vždy pripravená spolupracovať e, s výborom, ak to bude potrebné. András, nech sa páči. Ďakujem pekne. Už naozaj k tomu nemám takmer nič čo dodať, e, okrem toho, čo už povedala naša tenová spravodajkyňa Eva Pajunová, Ďakujem za to, že sa vyjadrila tak jasne, e, ako vníma skupina EPP tento návrh. Musíme zohľadniť, že svet sa mení a aj služby, ktoré sa prenášajú na internete v Európskej únii, e, sa tiež vyznačujú týmito zmenami je to rovnako dôležité pre vnútorný trh eh, ako aj aspekty eh, duševného vlastníctva. Isté, že kolegyňa Anna Koraca Bild eh, veľmi dobre vie, že niektoré sektory služieb v Európe už dokážu sprístupniť bez problémov aj tieto obsahy, mm, hudba alebo iné kultúrne obsahy. Ja si myslím, že v zmluve medzi spotrebiteľom a poskytovateľom služby by mala byť ešte ďalšia zmluva a síce e, medzi e, tým subjektom, ktorý e, je autorom danej hudby či filmu či čohokoľvek iného obsahu. Ale tieto zmluvné vzťahy, ktoré nepoznáme, aj keď niekedy možno existujú, mm, trošku zasahujú do tohto nástroja a to z dobrých dôvodov a síce z Vyplýva to z existencie vnútorného trhu, ale existuje tiež e, zákaz spätného pôsobenia. Musíme si teda uzriemiť, nakoľko, a princíp povernosti sa tu už spomenulo, nakoľko e, tieto platné zmluvy e, sa môžu nejako pozmeniť či ovplyvniť. Mm, futbalové zápasy sa často spomínajú a tiež futbalové združenia pre nich to môže spôsobať totiž problémy napríklad eh, pri eh, anglickej Premier League um, to podlieha um, eventuálne inému právnemu rámcu. Ak by sa uplatnila takáto smernica, budeme musieť eh, teda odvážne urobiť aj tento ďalší krok. Budeme však musieť príjmať členské štáty k takýmto uh, opatreniam, aby sa prispôsobili novým skutočnostiam. V každom prípade europeizácia tohto trhu aby sa e, sprístupnili služby, ale zároveň e, je tu riziko, že sa e, zníži dostupnosť poskytovateľov služieb v menších členských štátoch, pretože budú tomu dominovať väčší hráči na európskej úrovni. Ja nepochádzam z menšieho členského štátu, ale považujem za dôležité na to poukázať. Takéto efekty sa dostavia zrejme a kolegovia si musia jasne uvedomiť, že e, je to reálne riziko, ak podporia e, tento návrh, ktorý ja osobne veľmi oceňujem. Ďakujem. Okay, Marco, would you like to come back in? Thank you. Marco? Sì, molto velocemente, solo per evidenziare che eh, anche a me sta molto a cuore eh, la capacità magari di Ďakujem pekne. Aj mne je veľmi blízka otázka zachovania maloproducentov na trhu. Teda bude potrebná dopadová štúdia o nákladoch e, na licencie a tiež o e, nákladoch e, pre predplatiteľov. Čo sa týka časového rámca, zrejme sa bude musieť pracovať dosť rýchlo. Ak Chceme dodržať e, lehotu, ktorá bola stanovená v výbore Jury. Na schôdzi koordinátorov o tom ešte budeme hovoriť, ale zdá sa, že lehota e, na stanovisko bola stanovená 25. mája a potom e, v júni sa bude prejednávať súbor pozmiacich návrhov a v septembri by sa to malo odhlasovať. Teda až tak málo času nie je, ale chcem všetkých vyzvať, aby pracovali čo najrychlejšie, pretože výbor Júri e, už má stanovené lehoty. Teraz e, rýchlo e, pristúpime k schôdzi koordinátorov. Už totiž máme trochu meškanie.